Alors, colleagues, perhaps we could uh, look to make a start uh, in this afternoon's uh, session. Začníme, kolegovia. Ako ste asi boli postrehli, nie som pani Gresleta. Je na inom zasadnutí a preto ju nahrádzam. Spoločne budem predsedať uh, toto popoludne spoločne, pretože uh, spolu s nami, s výborom KONT, je tu ešte aj výbor ENVY, vy ste takisto prítomní. Ako vidíte z programu, je to bod programu číslo 18, je, je to osobitná správa Európskeho dvora auditorov e, integrita integrita uplatovania systému EU ETS, keďže je to spoločné zasadnutie. Je tu aj pán Lavia, predseda výboru Envy. Spoločne budeme toto popoludne e, viesť budeme sa snažiť skončiť i na čas. Toľko z mojej strany na úvod. Možno teraz dám slovo pánu Laviovi, aby povedal on svoje e, úvodné slova. Takisto som postrehol, že nie si e, pán, pani Gresle. Teraz teda musíme diskutovať Hmm. Ide o, integritu a uplatňovanie systému EU ETS. Je to správa Dvora auditorov veľmi užitočná vec, pretože začíname naše diskusie o ETS a asi je užitočné, ako tento systém fungoval v minulosti a tiež diskutovať e, e, naprieč oboma výbormi spolu s dvorom auditorov. Na úvod hneď dám slovo spravodajcovi k pracovnému materiálu o výbore kont. Ešte predsa len dáme najprv slovo dvoru. Viete, my tu robíme veci naopak, inak. slovo teda dáme zodpovednému pracovníkovi Kevinovi Cardiffovi z dvoru auditorov, aby sme si vypočuli jeho prezentáciu a potom začneme našu diskusiu s členmi, poslancami výboru k pracovnému materiálu. Teda slovo má a dvor auditorov. Je tu pán Cardiff? som tu a nie som nikým nahradený. A ďakujem vám z predsedníckého stolu za túto možnosť prezentovať našu osobitnú správu. Neviem, či toto je historická udalosť, toto spoločné zasadnutie, ale teší ma, že sa takto stretávame. Od roku 2005 program ETS bola vlastne v centre klimatickej politiky EÚ. Na tisícich miestach sa rieši problematika emisí a vytvára no, nové, nový, nový priestor. Dôležitá je integrita tohto systému implementovaného v členských krajinách. Rizika pri vytváraní funkčného trhu a funkčnej politiky klimatických zmien viedli k zmenám v roku 2012. My sme kon- e, navštívili e, jednotlivé oddelenia e, komisie, ale potom ešte i ďalších 5 členských krajín a neskôr ďalšie Nemohli sme navštíviť jednotlivé e, inštalácie, pretože tie nedostávajú prostriedky EÚ, ale preverovali sme e, dokumenty, ktoré majú jednotlivé e, kontrolné orgány. Ide o 150, ktoré dozorujú 150 kontrolovaných inštalácií. Zisťovali sme, či tento systém bol korektne implementovaný. Preverovali sme jeho účinnosť v ekonomickom či environmentálnom uhle. V zásade sme skúmali iba základné veci v rámcovom prostredí. Podľa nás tieto oblasti boli tie, kde najväčšiu pridanú hodnotu e, by mohol priniesť práve e, audit práve zo strany e, účtovného dvora, dvora auditorov. My sme sa nezamierovali na e, bežné auditované oblasti prebytkov a tak ďalej. E, zistili sme, že ten systém je nedostatočne robustný a že sú tu nedostatky. V druhej fáze niektoré si vyžadujú i ďalšie kroky v tretej fáze, pokiaľ je, že o e, trhovú integritu naše pozorovanie, že rámec nie je dostatočne robustný. Chcem vyzdvihnúť tri hlavné oblasti. Dozor trhu sa podstatne zlepšil tým, že sa ETS e zapojilo do MIFIDu. Ďalšie dôležité kroky je využitie e, mechanizmu obráteného toku poplatkov to, tento obrátený tok sa neaplikuje všeobecne, preto sme nemohli preverovať všetko. Viadne, hlavné body sa týkali dozoru nad trhom, nad menšími účastníkmi trhu. Na, neexistuje dozor nad trhom z, na európskej úrovni. Chceli, ak by sme chceli jasný e, prehľad o cezhraničných transakciách. Ďalej sme e, posudzovali nedostatok e, pri právnej istoty pri definícii poplatkov a niektorých ďalších oblastí. Množstvo expertov identifikovalo rôzne e, nedostatky. Nebolo jasné, či v členských krajinách podporiť bezpečnostné záujmy. Ďalej elektronický systém, ten tzv. európsky register, sa postupne zlepšil sú tu však stále ešte problematické oblasti. Členské krajiny majú rôzne prístupy k problematike. Pokiaľ ide o, otváranie účtov a celkovo tento register. Nemajú členské krajiny prístup k cezhraničným transakciám a nemôžu použiť teda register na takýto typ e, monitoringu. Komisia takisto nemá mandát k takejto činnosti. Pokiaľ o správnu implementáciu ETS, sú tu tri podstatné eh, body. Eh, postupy na potvrdenie monetárnych plánov boli veľmi často eh, slabé, nedostatočná harmonizácia, Obsah verifikácií bol veľmi e, vágny, nevždy bolo správne výkazníctvo, nevideli sme dostatok krokov, ktoré by, kde by krajiny informovali o pokroku. Zistili sme mnohé prípady, kde napriek zložitému charakteru e, inštalácií e, zistenia neboli dobre e, informované. Niektoré členské krajiny neposkytli e, člán, e, výkazy každoročné podľa článku 21 na čas. Komisia zmenila prístup bez toho, že by formálne informovala členské krajiny. Nebo, nebola v zmysle smernice, nepublikovala zistenia rôzne požiadavky pre e, rôzny, rôznych, rôzne politiky a dozoru. Potenciálny dopad na fungovanie a integritu systému. Pokiaľ ide o výmenu informa- e, informácií a koordináciu, zistili sme, že e, formuláre o plnení neboli dosť, dostatočne správne vyplnené tu množstvo e, variácií národných e, pokut, pokutových systémov, nedostatok e, informácií o vymáhaní plnenia e, pokút, takisto medzinárodné kredity. My v tejto správe poskytujeme viacero odporúčaní pre implementáciu integritu systému ETS Treba riešiť ešte otázky, ktoré sú otvorené v dozore. Po B potom má byť vyjasnený právny štatút e, poplatkov, cez, po C tie cezhraničné transakcie, treba e, ich monitorník zlepšiť a po D kontrolný rámec členských krajín má byť v druhej fáze lepšie aplikovaný. Komisia by mala zlepšiť svoje monitorovanie a potom Sankcie by mali byť e, ro- robené na základe aktualizovaných relevantných informácií. Napriek týmto odporúčaniam a zisteniam e, konštatujeme, že tento program sa neustále zlepšuje, e, problematika najmä riešenia prebytku. Ukazujeme v tejto správe, že že pozornosť treba venovať problematike integrity systému, aby EÚ naozaj mohla byť presvedčená, že to, čo je kľúčová politika, e, bude môcť byť v prospech nízkouhlíkových technológií budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz by sme snáď mohli prejsť k pánu Píperovi ako spravodajcovi, ktorý by nám mohol odprezentovať túto správu. Ďakujem, pán predseda, milý Derek. Tiež som si všimol, že nie si Ingeborg Gressle, pretože sme začali až 17 minút po tretej. To by sa Inge určite e, nestalo, ale som tu dosť tolerantný. Chcem sa poďakovať účtovnému dvoru za túto analýzu. Teší nás, že máme účtovný dvor, pretože pokiaľ ide o Eh, správnu implementáciu systému ETS. Tu naše kapacity nepostačujú eh, hodnotiť toto, preto ďakujeme za túto veľmi detailnú prácu. Trošku klesol ten tlak v tom, že eh, ten trh s, certifi- e, s certifikátmi e, sa rozbehol v oblasti MIFIDu a to znamená, je tu nárast dôvery. Napriek tomu správa e, ukazuje slabiny, ktorý, ku ktorým sa komisia musí vyjadriť. Uvediem príklady. Napríklad súhra obchodníkov s mimo, mimo burzy malých obchodníkov, to sa zlepšilo. Čo však chýba, je európsky nástroj na dozor. To znamená nástroj na európskej úrovni, ktorý súčasne potom postupy medzi národnými finančnými dozornými orgánmi a komisiou. Tieto postupy doteraz e, neboli transparentné, i to si myslím, že oprávnenie dvor auditorov kritizuje. Vzniká tým pádom dojem, že náš systém obchodovania s emisiami je veľmi dynamickým regulovaním trhu. Máme tu pokroky, systém ETS e, nedrží s nimi úplne krok, treba povedať. Čo mňa naplňa obavami, už tak to je neustály argument e, ochrany osobných údajov. To používajú členské krajiny voči komisii. Myslím si, že tu komisia je tak trochu bezzubým e, tigrom pri e, ochrane transakcií. Konkrétne odporúčanie pre komisiu tu prebehli v tretej fáze keď však e, a už to mi dvor píše o cezhraničných e, transakciách a tie, e, tie treba lepšie dozorovať, pýtam sa ako, ako sa tam dá vstúpiť ešte ostrejšie. Čo je podľa mňa dobré, je to odporúčanie prenášať najlepšie skúsenosti z jedného štátu na druhý, napríklad keď ide o otváranie kont emisného obchodu. To je určite vec, kde komisia smerom k transferu najlepších skúseností môže, by mohla urobiť ešte viac. Kritickým bodom je smernica o energetickej účinnosti. Tá predsa žiada každoročnú implementačnú prácu, e, správu, kde sa hovorí o pokrokoch či nepokrokoch. A komisia očividne túto správu tento rok nezverejnila. Asi má na to dôvody. Asi sa o nich dozvieme čo je podľa mňa e, na zamyslenie. E, ten model Primes, e, na základe ktorého sme celé naše prognózy vyvinuli z výskumného e, Atenského inštitútu. Tu došlo k výrazným nespokojnostiam českých krajín, pokiaľ ide o tie národné alokácie, koľko ktoré krajiny musia použiť a ten, ten, e, tá báza základov nepostačovala. E, Už rozhodne e, nevedeli sme tu správy z dvora, nie sú tu interné dokumenty z, z komisie. Ten model Primes je veľmi spochybňovaný práve Európskym parlamentom. Ak si myslíte, že tu máme e, uzavretý, uzavretý obchod, komisia by mala rozhodne e, súrne, snáď už hneď, e, veci vyjasniť. Toto zistenie považujeme každopádne za veľmi na zamyslenie Teraz tá metóda, ktorú vlastne e, účtovný dvor zveril, pokiaľ ide o primerané no, implementáciu, urobil e, dvor auditorov všetko preto, aby všetko pomenoval pravým menom, čo sa mi nepáči, je politická pozícia na mnohých miestach správy na strane 55 je napríklad strana, je veta, ktorá hovorí, citujem, komisia zistila, že tým účinnosť systému sa oslabila. Ide tu o klesajúci hospodársky e, rast a rôzne prognózy, ktoré sa nevy, nepotvrdili, e, ale myslím si, že účtovný dvor tu nemôže e, sám konštatovať, že sa e, oslabila táto účinnosť, pretože je tomu tak, že systém ako, to, ako taký tie e, ekologické ciele, ktoré si stanovil, i dosiahol, dokonca prekročil. Keď e, dvor auditorov niečo takéto konštatuje, mal hovoriť i o ovplyvňovaní systému ETS, alebo mal ich analyzovať s ďalšími systémami nemal jednostranne zostať pri tomto politickom stanovisku. Keď hovorím o iných politických nástrojoch, mám na mysli smernicu o budovách, ekodizajne, o energetickej účinnosti, o obnoviteľných energiách a i to, čo robia členské krajiny v oblasti e, obnoviteľných energií. Keď takéto niečo píšeme, tak tu mala byť tiež e, hodnotiaca veta nie len posudzovať všetky tieto nástroje v, svoj, e, v súčte, pretože potom sa možno konkurujúcimi e, európskymi legislatívami účinnosť oslavuje, Ak teda účtovný dvor také, takto politicky vplýva, tak musí i tieto veci e, jednoducho uviesť, aby tá argumentácia zostala spravodlivá. A potom teda mal účtovný dvor i e, stanoviť, ako, ako majú bezpečne do budúcnosti plánovať e, predstavitelia priemyslu. Ako môžu podniky plánovať, keď zasahujeme neustále do systému, ktorý by vlastne mal sa riadiť trhovým hospodárstvom. Nevidíme tu zo strany dvora žiadnu výpoveď, hoci na iných miestach som mal e, dojem, že je to politicky zafarbené i tu to teda nie je v poriadku. Vy ste, pán Cardiff, ďalej ešte kritizovali krádeže certifikátov a podvody z DPH. To sa tu však síce spomína, ale nevidíme konkrétne odkazy e, na komisiu okrem všeobecnej výzvy, aby sa silnejšie kontrolovalo. Teda čo by sa mohlo urobiť, aby sa tieto veci v budúcnosti e, vylúčili. A i tu je teda naša kontrola. Po e, rezumé teda je tu množstvo e, slabín. Vnútornému e, dvoru teda ešte raz e, blahoželám, ale názov, teda integrita nástroja a jeho posudzovanie, jej posudzovanie, už tak to podľa mňa sa nepodarilo, alebo len veľmi v obmedzenej miere. Minimálne sa tu mohli posudzovať prepojenia a vplyvňovanie s ďalšími nástrojmi na ochranu životného prostredia. Ďakujem. Thank you, uh, Mr. Pieper. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Hovorili ste o viacerých bodoch, položili viacero otázok. Určite sa k tomu dvor auditorov bude chcieť vyjadriť v závere. Ale ešte predtým Možno dáme priestor poslancom, poslankyňam. Najskôr pani Ayala Sender. Sí, eh, No. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, Veľmi rád vás vidím v kresle predsedajúceho, pán Hogan. Od názvu až po záver naozaj vítam tento dokument Dvora auditorov. Neviem, čo si o tom myslia iní, pán Delavia. Um, aj z výboru Envy. Uvidíme, či sa nám to podarí na čas pred balíkom o klíme a všetkým, čo bude nasledovať. Aj keď to mohlo prichádzať trošku neskôr, ale predsa len to vítame. Správa dvora auditorov nám vlastne opisuje realitu. A e, cieľ je stále platný a síce boj proti klimatickým zmenám a obmedziť teda emisie e, skleníkových plynov. Preto tento nástroj vznikol. Áno, potom otázka znie, či to bol najvhodnejší nástroj alebo nie. Dvor auditorov e, sa vyjadruje k tomu e, finančnému trhu E, neobchoduje sa tam e, s niečím hmotným, ale e, so vzduchom tak povediac. A teda dvor auditorov hovorí, že to asi nebolo najšťastnejšie. Niektorí sa na to vrhli, kúpili a akcie a tí, a to je irónia osudu, sú tí, ktorí spustili finančnú krízu v 2008, takže sa čoskoro prepadli ceny. Museli sme ceny si potom dvakrát umelo dvíhať. Svojím spôsobom sme dvakrát e, rozdávali darčeky. Možno raz, ale tuším dvakrát. Tak či tak, dvor auditorov hovorí, že to nebol najvhodnejší nástroj. Ak si zoberieme najnovšie informácie, Ide o časť e, priemyselného odvetvia, ktorá tak povediac kradla. Bola pritom e, prichytená, pretože manipulovali s istými e, opatreniami a bolo to dosť rozšírené. Takže túto správu naozaj musíme brať <clears throat> veľmi vážne. Musíme pamätať aj na to, čo sa robí vonku iba zopakujem, že naše úmysly sú naozaj šlachetné. Chceme bojovať proti klimatickým zmenám, ale sme trošku ako Don Kichot a bojujeme tak povedať proti veterným mlynom. E, budujeme finančný trh, a zabudáme na to, že to možno nebol najlepší systém. Ide o to vytvoriť bohatstvo zo vzduchu. Uh, Pán Cardiff, mám nasledovnú otázku. Ako je to konkrétne s e, podvodmi z DPH, kolotočovými podvodmi? Čo plánujete do budúcna? Treba pokračovať e, s takýmto obchodovaním, alebo treba vyvinúť iný nástroj Európskeho spoločenstva, ktorý by zaručil väčšiu bezpečnosť a transparentnosť? Ďakujem pekne. Pán Bele, vy ste sa vrátili akurát e, čas. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa. Ďakujem za dnešnú schôdzu a za možnosť e, na túto tému diskutovať e, s výbory Envy a Kont spoločne. Ja som si prečítal správu, počúval som pozorne pána Cardiffa, bola to dobrá analýza systému obchodovania s kvótami ETS, teda e, o mm, minulosti, teraz hovoríme o druhej fáze. A správa svedčí o tom, že sa toho veľa zlepšilo v druhej fáze a samozrejme e, na tom staviame aj teraz v tretej a aj v nadchádzajúcej štvrtej fáze pod roku 2020. Pozorne som počúval aj spravodajcu Markusa. Je správny muž na správnom mieste, svedomitý, presný aj v analýze. Súhlasím teda s mnohými jeho návrhmi. V tomto návrhu stanoviska zohľadnil väčšinu kritiky zo strany EKR teda nedostatočná kontrola možno, nechcem toto všetko e, čítať, e, potom aj systém sankcií, ktorý by mal byť transparentnejší, lepšie monitorovanie a tak ďalej a tak ďalej. S tým sa všetci môžeme stotožniť. E, a pre nás lepší a odolnejší systém voči podvodom mm, by bol prínosom pre nás všetkých. Potom pripomienky E, výboru kont tie e, zachádzajú, e, myslím, že trošku nad rámec právomoci výboru a tam sa to stáva trošku háklivým. <clears throat> Na jednej strane je potreba štruktúrálnych zlepšení, monitorovania, kontroly, transparentnosti, s tým e, myslím, že súhlasia všetci, aj zastupcovia komisie. A potom sú tu akési politické rozhodnutia, a to vie aj Markus, pretože sme o tom diskutovali. Ja som bol spravodajca pre e, rezervu e, zaručujúcu stabilitu na trhu. A e, vlastne na základe toho mal byť aj systém ETS založený na trhu a politické rozhodnutia sú potrebné na zaručenie stability. Takže parlament a ostatní sa mali zdržať akýkoľvek intervencií, všetko to malo byť ponechané na trh. Hovorí sa o budúcnosti, pretože je to až od roku 2019. Ale keď sa rozpočtová kontrola mieša do budúcich politických rozhodnutí vo vzťahu ZTS, tak je to trošku háklivé. Tým budem aj končiť. Pracujeme na správe eh, o energetickej únii z výbory ITRE a ENVY. Ja som bol spravodajca a hovoril som o fungovaní ETS, vypracoval som o tom celý odsek, ako eh, to spraviť eh, solidnejším. Pokúsim sa to ešte nejak zostručniť. Začne sa legislatívny proces vo vzťahu s ETS. O jeho budúcnosti sa bude hovoriť na tomto výbore a mnohých iných. A preto v záujme dobrej spolupráce medzi našimi dvoma výbormi. E, naozaj vás žiadam, aby ste sa nemiešali do politických rozhodnutí. E, nechceme nejaký konflikt právomoci medzi našimi výbormi. Teraz je asi jedinečná príležitosť e, posilniť našu spoluprácu. Ja sa každopádne teším na našu budúcu spoluprácu, ale každý v rámci svojich právomocí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Markus e, povedal nie, niekoľko vecí, ku ktorým by sa mal vyjadriť dvor auditorov a zase Markus by sa mohol vyjadriť k tomu, čo tu práve odznelo. Niekto tu tlieskal, e, myslím, že je to ďalší rečník, takže môže sa k tomu vyjadriť Matias. Ďakujem pekne. Musím povedať, že Markus Piper to dobre zhrnul. A hlavne tie daňové otázky a otázka podvodov. Mne to tam chýbalo v tej správe napríklad e, ten veľký škandál z DPH. 99% môžem podporiť, e, teda obsahu, ale je tu jedna slabina. Asi neodolal keďže ho poznáme a samozrejme si ho cením, ale je to únik uhlíka alebo presun výroby. E, nemala by to byť nejaká ideologická bitka. Otázka, či to má vplyv alebo nie. Ja myslím, že na to by bol priestor na inom mieste. No a nie je to ani otázka na súdny dvor, ani oni by sa k tomu nemuseli vyjadrovať. Takže to je taká slabina. A v bode 7 e, by sme to asi mali vyškrtnúť, predpokladám, že kolegovia nebudú namietať. A pri iných oblastiach môžem povedať plná podpora, plná podpora. Nemali by sme to nejak e, preťažiť, ide aj o dôveryhodnosť, keďže je to dôležité. Niektoré členské krajiny pri e, kontrole možno, že nepostupovali tak e, seriózne, mali by sme z toho vyvodiť závery, ale každopádne 99% obsahu plne podporujeme to vynikajúco naformulované, poukazuje to na problémy aj na to, kde to možno ešte dvor auditorov až tak e, dokonca nedotiahol, takže sedmičku vyškrtnúť a inak to bude v poriadku. <clears throat> Ďakujem. Teraz e, pani Denano. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Niektorí už vedia, ja nie som veľmi za tento systém obchodovania s kvotami, a to z viacerých dôvodov. Uh, chybné trhy dokázali, že ani pri emisiách to nefunguje, keďže sa prepadli ceny a nie je to prispôsobené niektorým ekonomickým činnostiam, ale je tu e, správa dvora auditorov a na tej inštitúcii mne záleží a to v, hlavne v čase, keď je, kedy je dosť napätá e, finančná situácia v, UI, v EÚ. E, hovorí sa o nedostatkoch pri výmene informácií medzi národnými úradmi a komisiou, hlavne pri realizácii tohto systému obchodovania s kvótami. Preto sa pýtam, či by ste mohli upresniť, e, aké informácie chýbali a aj to, či členské krajiny Eh, uviedli nejaké pádne dôvody a taktiež by som chcela hovoriť o nezverejnení každoročnej výkonnej správy v fáze 2. Eh, je to bod 71 eh, správy Dvora auditorov, takže možno, že by nás zaujímala podrobná odpoveď komisie. Podľa mňa je dôležité, aby e, pri e, realizácii akéhokoľvek programu sme mali možnosť e, pravidelne to monitorovať a nemať to nejak posunuté v porovnaní s uplatnením a taktiež pracovný dokument nášho kolegu Pípera. Tu podporujem myšlienku integrácie dotknutých e, odvetví, dotknutých v auditom. Je to háklivé, e, kompatibilita regulačného programu s ekonomickou realitou. To by sme mali mať v prvom rade na pamäti aj pri e, bilancovaní aký význam pripisujete tomuto právnemu, ako aj priemyselnému rozmeru tejto analýzy. Ďakujem opred za odpoveď. Ďakujem. Pán Panso ako ďalší. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem za slovo. Počuli sme tu návrh v bode 7 dokumentu pána Pipera, respektíve ohľadne tohto bodu, aby bol vypustený. Podľa mňa je tento bod však veľmi dôležitý, pretože hovorí o tom, že všetky možné opatrenia treba prijať, aby sme sa vyhli úniku uhlíka. A všetko toto vo vzťahu k krajinám, kde nie sú prísne predpisy na ochranu životného prostredia. Čiže podľa mňa tento bod je veľmi dôležitý a musím dodať, že parlament, pokiaľ ide o právnu normu, o rezervu pre stabilizáciu, zosúladil túto možnosť. A v budúcnosti, hovorí sa tu, len tie najúčinnejšie podniky budú mať takúto možnosť. Len tie najúčinnejšie, ako vravím, príklad z Maďarska k tomuto. My máme jednu veľkú oceliareň, má viac ako 10 tisíc zamestnancov. A keď príjmeme všetky opatrenia, aby bolo tento závod modernizovaný, Napriek tomu nebude tak moderný tento závod ako švédska oceliareň, ktorá je oveľa modernejšia. Čiže budú musieť tieto podniky platiť za kvóty tak, aby sa nemohli zúčastniť e, tej hospodárskej súťaži, odkiaľ privážajú ocej z Indie. Pokiaľ ide o lignit, a aj v záujme uniku uhlíka je veľmi dôležité, aby teda boli prijaté všetky modernizačné opatrenia, ale nebude to také moderné, ako keď Maďari prejdú na eh, iné zdroje. Aké to bude mať dopady? Bude treba platiť za jednotky CO2 v takej miere, že to nebude konkurencieschopné. Ako bude mať maďarský, Maďarsko dovoz? Dovoz je z Ukrajiny, kde fungujú najstaršie eh, eh, závody na ktoré spalujú uhlie. Ja som týmto všetkým chcem len povedať, že právna norma na stabilizačnú normu už vlastne obmedzila takéto možnosti. Ďakujem. Okay, thank you. The, last speaker on my list. A posledný rečník pani Evi. E, ďakujem pekne. Ja taktiež vítam tento, túto správu Dvora auditorov. E, e naznačuje, že celý tento systém obchodovania s kvotami je dosť e, labilný a teda nevyužil sa najlepšie doteraz a už je to 10 rokov, čo ho používame. Museli sme štyrikrát e, žiadať in- o intervenciu v snahe zlepšiť e, tento systém a zachrániť systém, ktorý vlastne nefunguje, keďže sa nejako neznížil objem emisí a dokonca e, je e, proste mm, nevýhodný pre európsky priemysel. Došlo ku krádeži, špekuláciám, podvodom. Je to na každodennom poriadku. Žiaľ, v tejto správe sa dosť e, nezdôrazňuje riziko podvodov z DPH a to mňa skôr znepokojuje. Presne tom vidíme my e, veľkú hrozbu. Aj preto, že tieto kolotočové podvody sú, sú skutočným e, problémom a zdôraznil to aj e, zdôraznilo to aj e, vyšetrovanie milánskej prokuratúry. E, desiatky miliárd eur sa mohli ocitnúť v rukách mafiánov. Kvôli tomu musíme byť mimoriadne obozretný pri tomto nástroji, pretože tak ako to tu už odznelo, nie je veľmi účinný a možno, že by bolo dobré porozmýšľať nad nejakým e, iným systémom alebo metodou, ktorá by mohla nejakým iným spôsobom zdaňovať emisie CO2. Mali by sme mať dosť odvahy teda na to, aby sme e, upustili od tohto systému obchodovania e, e, s emisiami, pretože máme e, dôveryhodnejšie alternatívy. Ďakujem pekne. Pán Lavia a myslím, že on bude ďalej predsedať tejto schôdzi. Ak skončíme neskoro, tak to bude jeho chyba. Ďakujem pekne. Derek, chcem len vyzdvihnúť význam takéto diskusie v súčasnosti. Budeme hovoriť o štvrtej reforme systému ETS, ako to už bolo povedané, a je dôležité vedieť, ako bude systém fungovať. Ale v tomto štádiu je dôležité počúvať, čo hovorí komisia. Máme tu Mary Veroniku z DG Klíma, ktorej okamžite dám slovo, aby sa mohla k tomu vyjadriť a my si vypočujeme ich stanovisko. Dobré popoludnie všetkým. Ďakujem, pán predseda, za to, že ste nám dali príležitosť zúčastniť sa na tejto uh, diskusii. Predtým, ako uh, začnem hovoriť o otázkach, ku ktorým sa vyjadrili už niektorí poslanci parlamentu, chcem povedať, že komisia berie túto správu veľmi vážne a každopádne si myslíme, že je to veľmi dôležitá analýza založená v faktoch, ktorá nám umožní naďalej zlepšovať systém EU ETS v určitom ohľade, najmä v ohľadoch, ktoré boli analyzované v správe. Predtým, ako sa zameriam na niektoré aspekty a otázky, ktoré boli už vznesené v diskusii, chcem ešte raz povedať, že EU ETS je základným kameňom stratégie Európskej únie na dosiahnutie nákladovo účinnej redukcie emisií. Existuje tento systém 10 rokov, ako už viacerí rečníci poznamenali, a bolo to uvedené aj v správe Európskeho dvora auditorov, že tento systém sa časom stabilne zlepšoval. Je to mm, jeden z najväčších systémov na trhu s uhlíkom a my sme v tretej fáze e, tohto systému e, na obdobie 2013-2020, ako povedal aj predseda a predrečníci. Predložili sme návrh na nový revidovaný systém EU ETS od roku 2020 do 2030, ktorý splní ambície EÚ v oblasti redukcií skleníkových plynov a ich emisí aspoň o 40 do roku 2030 a v príslušných e, odvetviach e, dôjde k zníženiu o 43 pán predseda a viacerí rečníci už povedali, že táto diskusia prebehne aj na iných fórach parlamentu a chcem sa zamerať na správu, ktorá bola predložená, najmä na dve otázky, ktoré boli analyzované a predmetom skúmania Európska dvora auditorov. Ide o rámec a o to, či bol vytvorený vhodný rámec na ochranu integrity a e, uplatňovanie systému vo fáze 2. Jedna všeobecná pripomienka predtým, ako zajdem do podrobností. Chcem povedať, že väčšia časť správy hodnotí obdobie od 2008 do roku 2012 prišlo druhé obdobie obchodovania, druhú fázu. Určite viete, že odvtedy sa systém výrazne zmenil. Zaviedli sme nový, harmonizovanejší systém pre tretiu fázu, ktorá bola spustená v roku 2013. A mnohé aspekty boli vyzdvihnuté súdom kriticky dvorom auditorov e, kriticky a tieto už boli podrobené kritikou aj nami a boli aj navrhnuté doplňujúce e, implementačné opatrenia vo fáze 3. Ale chcem povedať, že naďalej sa zavezujeme k vylepšeniu tohto systému. Teraz sa chcem pozastaviť e, pri otázkach, na ktoré nás upozornili niektorí v rámci tejto diskusie dohľad nad trhom. Som si istá, že e, poslanci si určite pamätajú, že legislatíva týkajúca sa regulačného rámca finančných trhov, ktorá bola nedávno schválená dvoma zákonodarcami a komisia ešte stále pripravuje dôležité e, vykonávacie e, akty k tomu, aby bol ten systém kompletizovaný a spustený od roku 2017. Keďže kvóty boli klasifikované ako finančné nástroje, trhový dohľad bude prebiehať v tomto rámci. A je tiež pravdou, na čo upozorňuje správa, že niektoré výnimky boli zavedené e, prostredníctvom legislatívneho procesu. Niektoré sú súčasťou návrhu, ale mnohé z nich boli podrobené diskusii spoluzákonodarcov, ktorí do toho vniesli svoje úpravy. A ja ešte chcem povedať, že akékoľvek výnimky ktoré sú spomenuté v správe a ktoré boli zavedené na to, aby e, umožnili emisné kvóty, boli predmetom dôsledného hodnotenia účelu, ktorý vyžaduje autorizácia MIFID. Ide o autorizáciu povolenie, ktoré sa požaduje v rámci finančného rámca a jeho účelom je chrániť klientov investičných e, firiem v medzinárodných e, cezrenčných transakciách. Výnimky boli e, teda zavedené do finančného rámca a na druhej strane tu máme proporcionalitu. Netreba zabúdať, že náklady na získanie takéto autorizácie pre finančné trhy niečo to stojí a samozrejme to má určitý prínos. Ako teda vravím, veľmi dôsledne to bolo všetko analyzované tu v parlamente, na rade a taktiež na komisii. Výsledný systém je predmetom implementácie a my budeme hľadať ďalšie možné vylepšenia, ktoré by boli potrebné, ale predtým musíme umožniť e, plnú prevádzku a použitie tohto systému. Ako som povedala, má to nastať od roku 2017. Je teda dôležité, netreba na to zabúdať, najmä preto, že trhy s uhlíkom e, e, pôsobia na trhoch E, s terminovanými obchodmi a nie na spot, spotových e, trhoch. Pokiaľ sa dohodneme, že budeme pracovať na mechanizme spolupráce, ale máme ustanovenia, ktoré, ako som povedala, vstúpia do platnosti v roku 2017. A myslíme si, že ten element spolupráce by mal byť najprv posúdený z pohľadu jeho fungovania a potom, ak bude potrebné, musíme posilniť existujúci systém a e, odpichnúť sa od hodnotenia rozsahu e, zostávajúceho existujúceho rizika. pokiaľ ide o podvody z DPH. Toto eh, je vážna situácia. Čelili sme jej aj v roku 2010. Stručne poviem, že komisia predložila návrh legislatívneho opatrenia na úrovni EÚ. EU ktorý umožnil členským štátom implementovať mechanizmus prenesenej e, daňovej povinnosti, čo by malo zabrániť e, karuzelovým podvodom. A je na členských štátoch, aby e, tento nástroj implementovali. Vidím, že mi zostalo málo času. Ešte chcem povedať dve otázky. Jedna sa týka implementácií. Áno, máme článok 21 v smernici pre EU ETS. Máme tu správu z členských štátov. Komisia tiež vypracováva správu v kontekste energetickej únie pripravujeme aj správu o trhoch s uhlíkom, takže my monitorujeme implementáciu v členských štátoch, usilíme sa o výmenu osvedčenej praxe medzi jednotlivými e, zaangažovanými orgánmi. Možno by som mala skončiť tu. Ak e, som sa nevyjadrila niečomu zásadnému, rada sa k tomu vrátim, ale vidím, že mi už signalizujú, že by som mala skončiť, aby zostal priestor aj pre iných. Ďakujeme pekne. Áno, problém je ten, že o chvíľu budeme musieť skončiť s týmto bodom a potrebujeme si vypočuť ešte odpovede zo stranu Európska dvora auditorov a možno aj zo strany spravodajcu. Takže nech sa páči, stručne máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Nie je nič lepšie, Ehm, než odpovedať stručne za niekoľko minút na ehm, výraznú kritiku. Ale v prvom rade chcem poďakovať za zaujímavú diskusiu. A bolo tu viacero otázok na cezhraničné operácie, monitorovanie. Naznačili sme niečo v tejto súvislosti. Sú tu určité ehm, pasáže, kde sa hovorí o spolupráci v súvislosti s podozrivými aplikáciami. Neexistuje nič systémové v tejto súvislosti, pokiaľ ide o cezhraničné e, fungovanie. Ďalej pán Piper kritizoval čosi, my, a komisia to potvrdila, uznala. Ďalej tu máme odporúčanie 4 a pán Piper odporúčil, aby sme sa vyjadrili k nejakej interferencii a prekrývaniu medzi európskou legislatívou a národnou legislatívou. Týmto nás pán Piper tak nejak posunul do takej politickej diskusie, ale my sa snažíme vyhybať tomu, aby sme sa vyjadrili na tejto úrovni, čiže sa nevyjadrujeme k politike ani k dôsledkom nejakých politických rozhodnutí. E, pokiaľ ide o zmenu pravidiel v tomto odvetvi, je to faktor, samozrejme. Keď si zoberete výročnú správu, vždy hovoríme, že simplifikácia je dôležitejšia ako komplexnosť. A toto sú štandardné požiadavky Dvora auditorov. Toto sú všeobecné stanoviska. Pokiaľ ide o DPH, nerobili sme konkrétnu analýzu. My by sme zrejme mohli vyložiť veľké prostriedky a pri, dospeli by sme k záveru, že tento mechanizmus prenesenia daňovej zodpovednosti existuje, ale nie každý ho používa. K otázke o monitorovaní transakcií. K tomu sme čo si povedali. Ďalej odsek 71. Aj tam sa o tom hovorí v správe. Bolo by dobre, keby komisia konsolidovala ročné správy viacerých členských štátov, aby sme videli celkovo, aká je situácia. Ehm, dvor auditorov hovorí, že celý systém, ehm, kto si tu povedal, nie je dostatočne stabilný. V podstate sme to nepovedali, zistili sme určité nedostatky, na ktoré sme upozornili, to je naša práca, ale nedospeli sme k záveru, že tento systém nie je dostatočne stabilný, ani by sme to neurobili. Ehm, pripomienky pani Avey sú samozrejme oprávnené, ale nie je to celkom to, čo sme povedali my. Pokiaľ ide o pripomienky komisie, e, väčšina správy sa zameriava na fázu 2. Áno, je to pravda, ale otázka spolupráca medzi regulačnými orgánmi a komisiou, medzi členskými štátmi, nedostatky, pokiaľ ide o monitorovacie plány, nedostatočná uh, uh, právna predvídateľnosť, e, súlad e, s požiadavkami. To všetko samozrejme ešte existuje a akceptujeme kritiku komisie a môžeme povedať, že viacero otázok, na ktoré sme upozornili, sa riešia. A oceňujeme, že komisia skonštatovala, že viaceré otázky, e, na ktoré sme upozornili, budú riešené. Takže toľko z mojej strany stručne. Ďakujem a na záver dáme slovo e, pánovi spravodajcovi, pánovi Píperovi, aby to uzavrel. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem Ďakujem eh, kolegom, že nespochybnili závery, ktoré som predložil s výnimkou bodu 7. V mnohom ohľade som i pochválil, eh, pokiaľ ide o tie slabiny, eh, účtovný dvor, že ich odhalil aj ešte pred mojou správou. Zopár bodov však zostalo otvorených, kolegovia to i potvrdili práve pri témach, ako je DPH, ak sa taká nerieši e, systematicky a systémová vec napríklad nie sú cezhraničné, cezhraničné transakcie. Keď niečo je citlivé na e, podvody, tak sú tu slabiny, ktoré treba odhaľovať a kde má štruktúrálne čo si riešiť. V každom prípade ja v svojej správe som bol trochu politický, pretože ja som sa politicky vyjadroval k niektorým politickým vyjadreniam e, samotného e, účtovného dvoru. On na mnohých miestach e, určité ča, e, po, povahajú vlastnosti tej správy a pomenoval. Mnohé veci sa tu dnes potvrdili a pokiaľ ide tá, o tie reakcie komisie, no už tak všetkými vašimi odpovediami máte vlastne e, v príslušných oblastiach pravdu. Mnohé sa postupne i zlepšilo, ale určite by som si bol býval želal aspoň jedno slovo k správe Európskeho parlamentu. Vlastne sme kritizovali to, ten základný Primes model, to, to, to čo je v centre tohoto, tohto návrhu. A pokiaľ ide o spolupôsobení medzi jednotlivými legislatívami. Zase nič, tak trochu mi to e, trochu ma to zaskočilo, ako, ako sa tu ignorujú naše, naše, naše návrhy. Ďakujem teda účtovnému dvoru, našim kolegom za výbornú prácu, ďakujem komisii. To sú 3-4 body, ktoré nám chýbajú. Tie sme pomenovali. Ďakujem.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 ešte sme nezačali e, proces, máme len vnútorný pracovný dokument, ale nezačali sme správu k tomuto bodu. V poriadku, myslím si, že teraz môžeme uzavrieť toto naše spoločné zasadnutie a vy teda môžete pokračovať v zasadnutí výboru KONT. Vítajte, pokračujeme v našom zasadnutí. Náš, eh, náš workshop, pokiaľ ide o finančné eh, dopady eh, prípadu obťažovania v európskych inštitúciách. Téma je to ťažká. Snaha o zblíženie témach, kde e, sa často, e, to často riešime my, tu sociálne dopady, finančné dopady prípadov mobbingu, teda obťažovania. Tieto e, súvislosti sú však dávno známe. Poznáme prípad informátorov, ktorí kde, kde inštitúcie vyžadujú, aby funkcionári informovali v prípade nezrovnalosti a ja môžem povedať, že eh, ich len lutujem, ak tak urobia. Pre nich i pre inštitúcie sa spúšťa, spúšťa cesta utrpenia v niektorých týchto prípadoch eh, týchto informátorov som zažila prípady, ktoré sa týkali práve mobbingu a sú však prípady, kde sa cítia eh, pracovníci, že sú obeťami zlého zaobchádzania zo strany svojich predstavených my dnes musíme hovoriť o tom, čo z týchto ojedinelých prípadov e, môžeme e, vyvodiť. Pre nás je zaujímavé to, keď vidíme pred súdom e, pracovníka ako, ako oponenta inštitúcií. Ako to mohlo dospieť až tak ďaleko? Čo mohlo zabrániť takémuto útrpnému procesu? Poznáme prípady, ktoré trvajú alebo sú pred súdom už 10 rokov, pred súdom ešte 10, už 10 rokov. Keď sa pozrieme na administratívne a súdne náklady, tak určite nepostačuje e, milión eur. Keď e, sú prípady pred e, súdom, žiadajú sa náhrady, tak práve daňoví poplatníci vždy za to zaplatia Rada by som tiež hovorila o tom, ako možno e, nesprávny postup riešiť. Tu veľmi srdečne v tejto súvislosti vítam pán Mor- pána Moriku z Generálneho riaditeľstva ľudské zdroje Komisie EÚ a pani Williams, ktorá zastupuje disciplinárnu no, inštanciu Komisie AJOK. Ďalej je tu pani e, Hirš Jempinska, z, um, z úradu ombudsmana a pána e, Jansena Kasesa z Európ- pani e, Jansen Kases z Európskej komisie zo zmierčieho úradu, kde často sa po mnohé roky riešia takéto prípady. Určite nám povie mnohé skúsenosti. V druhom kole potom súdkyňa Európskeho súdneho dvora pani Rufes i Pujol. Vítajte. Pán e, Jean-Noël Louis sa os- ospravedlnil, takže e, bude musieť hovoriť e, v jeho veci za oboch, len pán Lor, Lor Levy. Nie, myslím, že najprv teraz, ale začne pani Williams. Thank you very much, Madam Chair. Good Ďakujem. Dobré popoludne. Veľmi ma teší, že e, môžem k vám dnes popoludne prehovoriť. A je tu kolegyňa Umberto Morika. Obe sme riaditeľkami v generálnom riaditeľstve pre ľudské zdroje a z tejto pozície dnes i budeme hovoriť e, Takže názory, ktoré e, my prezentujeme, ne, ne, e, implikujú komisiu ako takú. Radi by sme vysvetlili viac vám dnes popoludní politiku komisie proti obťažovaniu i ďalšiemu správaniu, ktoré je nepriateľné a ktoré sú porušením e, poriadku Európskeho parlamentu, európskych inštitúcií. Thank you very much. So, the, the 2004 staff Stanovy z roku 2004 vytvorili právny základ na boj proti obťažovaniu v inštitúciách EÚ. Povinnosť bola stanovená v článku 12a a hovorí sa tu veľmi jasne, e, zamestnanci sa musia zdržať akéhoj formy psychologického alebo sexuálneho obťažovania. Komisia sa tohoto ujala už v roku 2003, kedy podpredseda Kinok adresoval e, vyhlásenie, pokiaľ ide o prevenciu e, tohoto obťažovania a spustil široké verejné i interné konzultácie s cieľom zabrániť formám e, obťažovania. To bolo prijaté v roku 2006 e, vo forme rozhodnutia komisie. Politiky komisie vychádzajú z dvoch širších pilierov. Prvý, to je prevencia, a druhý, to je podpora a ďalšie dosledovávanie. Prvý pilier sa zameriava na rôzne opatrenia, Mnoho, väčšina, všetky z nich majú predchádzať akejkoľvek forme obťažovania a iným konfliktom. Obťažovanie nie je tabu v komisii, naopak komisia chce, aby zamestnanci si uvedomovali, tento, e, aké potenciálne ničivé dopady môže mať tento jav a ako to treba aktívne riešiť. Z tohoto dôvodu každoročne je tu množstvo e, školení, ktoré sa organizujú s cieľom predchádzať obťažovaniu čl- členov e, funkcionárov zamestnancov, osobitne pre manažerov, aby sa rešpektovala ľudská dôstojnosť v práci, pokiaľ ide o témy podávajúce vysoké výkony. Je tu veľmi pozitívny feedback a vysoká návštevnosť. Na ďalej potom sú tu e, konferencie cez obed, e, kde sa oslovujú osobitné typy e, publika. Špecificky potom sú, je tu pravidelné dozorovanie a externé, zo strany externých klinických psychologov a tiež väčšie skupinové zasadnutia za účasti iných služieb komisie. A ďalej potom, pokiaľ ide o komunikovanie, komisia pravidelne publikuje e, príručky, pokiaľ ide o rešpektovanie pracovného prostredia pre všetkých pracovníkov. A to, tu sa veľmi e, dobre všetko vysvetľuje i na intranete komisie. Publicita ďalej prebieha, osveta prebieha cez plagáty. Komisia e, tu má proaktívnu úlohu, aby predchádzala obťažovaniu rôznymi nástrojmi a rôznymi technikami. Prevencia e, prekračuje e, pojem len obťažovania. Ide o všetky typy konfliktov, ktoré môžu vznikať na pracovisku. Druhým pilierom je podpora a opatrenia e, ďalšieho sledovania. Tu hovoríme o problematických situáciách, ktoré sa už udiali a poskytuje to mechanizmy na riešenie cez neformálne alebo formálne postupy. Potenciálne obete e, obťažovania majú na výber, či využijú neformálne alebo formálne postupy. V praxi e, všetci majú, e, sú podnecovaní, aby vstupovali do týchto postupov, procedúr, ale nie je to povinné. Najprv neformálny postup. Účelom je poskytnúť e, líniu pre osobu, ktorá si myslí, že je obeťou a e, obťažovania alebo iného typu konfliktu, aby diskutovala toto dôverne a aby hľadala riešenie cez e, zmierovanie. Tu sú dve, dve možné cesty. Môžu e, kontaktovať poradcov alebo zmierčích pracovníkov komisie tí poradcovia sú vymenovaní generálnym riaditeľom e, generálneho riaditeľstva pre ľudské zdroje. Tu sa dáva pozor na to, aby sa na tieto veľmi citlivé pozície vybrali správni pracovníci. Celá sieť týchto dôverných poradcov e, má asi 40 pracovníkov, ktorí e, fungujú v týchto pozíciách na dobrovoľnej báze. Úloha takýchto poradcov je e, uznať a uľahčiť utrpenie pracovníkov, a e, vypočuť si ich bez predsudkov a bez e, posudzovania. Títo poradcovia majú úlohu informačnú, informujú pracovníkov o ich právach a sprevádzajú ich. Takisto môžu umožniť kontakt e, pracovníkov s ďalšími službami komisie. Môžu e, naozaj zohrávať zmierč úlohu, aby sa dosiahlo e, zmierlivé riešenie. Pracovníci, funkcionári môžu tiež alternatívne kontaktovať zmierčích pracovníkov. Kolegyňa bude najlep- Jansen Kasses bude tou najlepšou ktorá vám to môže vysvetliť, keďže sa zaoberá touto činnosťou. Formálna procedúra prebieha e, žiadosťou o pomoc podľa e, článku 24 e, stanov. Komisia je povinná pomôcť svojim zamestnancom. Príslušná jednotka na riaditeľstve pre ľudské zdroje potom môže osloviť E, špeciálny úrad pre disciplinárne konania, či e, a ujednotiť sa, či je na mieste administratívne vyšetrovanie. Predtým ešte môže byť nevyhnutné posúdiť možnosť prijať e, naliehavých, prijatie naliehavých opatrení. Tribunál jasne naznačil, že inštitúcie majú povinnosť reagovať čo najnaliehavejšie, keď je tu podozrenie z obťažovania. To môže mať i formu e, presunutia daného pracovníka alebo obvineného obťažovateľa na inú pozíciu, či už v rovnakom e, riaditeľstve alebo inám. Cieľom je oddeliť e, obe stránky a dať zamestnancovi možnosť zotaviť sa ak e, začína tu byť dôkaz na vermeno, že sa porušili povinnosti a dok e, spustí formálne vyšetrovanie po tom, čo dostane e, od e, príslušného orgánu mandát. Tieto vyšetrovania sú často dlhé a zložité postupy pre všetky za, e, implikované stránky. Určite budú zahrňať e, form, formálne svedčenie obete a obvineného obťažovateľa i od množstva svetkov. Prezumcia neviny a právo na proces, to všetko sa musí plne rešpektovať počas tohoto postupu. V praxi väčšina e, z otvorených vyšetrovaní nedviedli dost, e, dostatočnej právnej istote E, existencie psychologického obťažovania. Často je tu nedostatok dôkazov, aby sa opodstatnilo obvinenie. Typicky je tomu tak, že je dokumentované, e, dokumentované dôkazy neexistujú, často tu nie sú svetkovia, alebo svedectvá si odporujú. V určitých prípadoch e, sa pokročilo až za štádium vyšetrovania, a to je teda prvý krok, kde v skutočnosti e, sa e, predbežne e, kvalifikujú ako neprimerané správanie. Doteraz ale tu bolo len jediné známe finálne rozhodnutie, kde sa potvrdilo psychologické obťažovanie. A tu teda vymenovávací orgán sa rozhodol, že vzhľadom na okolnosti súvisujúce s týmto prípadom potrebná je, alebo postačovala skôr e, morálna a nefinančná sankcia. V ďalších prípadoch tento príslušný orgán smeroval e, k postupu sankcií, keď správanie bolo e, považované za neprimerané. A to tiež je porušením e, stanov. V príslušnom článku sa hovorí, že vysoký štandard etického správania je dôležitý pre všetkých pracovníkov. Neprimerané správanie sa konštantovalo v určitých prípadoch, kde nebol dostatok dôkazov na potvrdenie psychologického obťažovania. V iných prípadoch sme mali dočinenia e, s ojedinelými incidentami alebo inými typmi neprístojného správania. E, sum, suma sumárum Uznanie e, psychologického alebo sexuálneho obťažovania e, znamená, že obete majú právo získať v určitých prípadoch za, prí, za újmu e, aj kompenzáciu škody a v prípade zamietnutia osoba môže sa sťažovať v smysle článku 90 odsek 2 stanov a ak je to zamietnuté, môže sa obrátiť na tribunál pre pracovníkov verejnej správy. So pár čísiel. Máme tu pre vás čísla týkajúce sa poprvé tých žiadostí o neformálnu a, nef- a formálnu cestu pomoci e, pri obťažovaní. Neformálny postup rokoch medzi 2012 až 2014 priniesol asi 175 prípadov. V roku 2012 to bolo e, v roku 2013 133 a 175 v roku 2014. V prípade formálneho postupu tento sa uskutočnil v týchto troch rokoch buď v 17 prípadoch, v roku 2012, v roku 2013 6 prípadov, 2014 21 prípadov. Pokiaľ ide o administratívne prešetrovanie pre prípady neprístojného správania alebo obťažovania, sa otvorili v roku 2012 4 prípady, 6 prípadov v roku 2013 a 6 v roku 2014. Pokiaľ ide o sankcie, Máme ich tu zaradené pre neprimerané správanie 5 sankcií v roku 2012, 2 v roku 2013 a 1 v roku 2014. Ako som už predtým spomínal, iba jeden prípad psychologického obťažovania v roku 2014. A keď hovorím o sankciách, sú buď disciplinárneho charakteru, alebo nedisciplinárne varovania. Tak ako im hovorím vo francúzštine varovania mise en garde. E, dva komentáre. Ide o populáciu 35 tisíc členov e, verejnej správy. Nejde len o komisiu. Takisto IDOK rieši e, výkonné agentúry a ESVČ na úrovni takisto ľudí, ktorí sú z, z, e, majú zmluvy o poskytovaní služieb. Sú tieto čísla vlastne nie veľmi dramatické. Vlastne e, sa dá hovoriť o opaku. Keď sa pozrieme na obrovskú prevenciu a programy osvety v komisii, väčšina pracovníkov komisie si uvedomuje, aké sú pravidla a jednotlivé možnosti, ktoré majú k dispozícii. Minimálne vedia, kam sa obrátiť. Avšak je tiež jasné, že čísla nie nevyhnutne odzrkadľujú celý ten obraz, pokiaľ ide o obťažovanie či ďalšie konflikty e, pre pracovníkov v rámci komisie, osobitne potom, sa môžu rozhodnúť pracovníci riešiť problémy zmenou pracovného miesta, presunom z pozície, bez toho, že by siahli po predtým spomenutých formálnych postupoch. Alebo sa rozhodnú, že sa vôbec tohoto postupu nebudú pridržať. Taktiež treba povedať, že sa čísla menia z roka na rok, ale nevždy je za tým nejaká tendencia. Ak sa zvyšuje počet sťažností, tak možno je to väčšou dôverou v systém zamestnancov a nesvedčí to možno o zhoršenom pracovnom prostredí. A taktiež využívanie formálnych postupov, to je skôr pozitívne v porovnaní s neformálnymi, ako som už povedala. Dôraz je tu na podpore a na riešení konfliktov. A pravdepodobnejšie to bude mať pozitívny výsledok v konečnom dôsledku. Takže pri neformálnom postupe výrazy ako obeď a psychické obťažovanie, ak sa vôbec používajú, tak sa používajú skôr subjektívne a nie objektívne alebo e, s nejakým konkrétnym právnym obsahom. Obťažovanie môže e, zastrašovať viacero typov konfliktov a možno, že z právneho hľadiska by vôbec nešlo o e, obťažovanie. Treba mať neemotívny prístup potom je tu formálne vyšetrovanie a to si vyžaduje naozaj solidné vyšetrovanie aj e, e, označenie, ktoré obstojí správneho hľadiska, a to vo všetkých štádiách, možno aj počas disciplinárneho konania. Treba samozrejme plne uznávať právo e, obhajoby, takže systém e, implementácie je naozaj kľúčový. Je dôležité aktívne sankcionovať e, nesprávne postupy, ak sa skonštatujú. To je naďalej prioritou aj v rámci IDOC a aj e, v rámci komisie. Taktiež sa povedalo, že personál môže e, čeliť disciplinárnemu konaniu za akékoľvek nevhodné správanie, ktoré by porušilo e, ich e, povinnosti, tak ako vyplývajú zo stanov. Politika komisie chce byť solidná a komplexná, zatiaľ to celkom dobre fungovalo v praxi. Získala sa už istá prax od e, rozhodnutia e, z roku 2006, ale zlepšenie ešte stále možné je. A no, na to, že už ubehlo skoro 10 rokov, tak je na čase vyhodnotiť súčasnú politiku. Takže externé hodnotenie sa plánuje, začne na jeseň tohto roku. A na základe výsledkov sa prehodnotí eventuálne rozhodnutie. Hlavný dôraz v budúcnosti naďalej bude na posilňovaní pozitívneho pracovného prostredia v, komis- v komisii. Tímová práca a tímový management budú tvoriť jadro a taktiež budú predmetom politických rozhodnutí a opatrení. Predchádzanie obťažovaniu treba vidieť v širšom e, kontexte sociálneho blaha v rámci komisie a taktiež e, Fit at Work, to je viacročný e, pracovný program na roky 2015 až 2019. Fit at Work chce podporovať príťažlivé bezpečné pracovné prostredie, taktiež dobré manažerské postupy v záujme zdravia, vďaka čomu by e, bolo možné dobre sklbiť rodinu a prácu a zabezpečiť dobré životné podmienky. E, definuje to aj vzťahy medzi manažmentom a personálom a aj medzi kolegami samotnými. Podporuje to manažerov prostredníctvom usmernení a školení a ide o to taktiež e, vysporiadať sa s ťažšími e, personálnymi situáciami. Teraz e, niečo k finančnej stránke v súčasnosti. Nie sú nejaké čísla k dispozícii o nákladoch spojených s obťažovaním alebo konfliktami na pracovisku v rámci komisie. Samozrejme, že to svoju cenu má, pretože dochádza k utrpeniu kvôli obťažovaniu alebo konfliktným situáciám a je to aj istý výdavok pre inštitúciu. Treba mať viditeľnú, účinnú, dôveryhodnú politiku, pretože to nie je až tak nákladné. Externé hodnotenie politík komisie môže v budúcnosti pomôcť pri získavaní údajov o finančných nákladoch. Takže na záver, pani predsedajúca, blaho personálov je niečo, na čom záleží všetkým oddeleniam komisie a hlavne generálnu radielstvu pre ľudské zdroje. Je to mimoriadne dôležité v čase, kedy je málo prostriedkov a keď e, sa požiadavky na personál zvyšujú e, Opatrenia na boj proti obťažovaniu naďalej budú zohrávať úlohu a majú zlepšiť pracovné vzťahy, ktoré by stali na vzájomnej na vzájomnom rešpekte. Vieme všetci, že v konečnom dôsledku pozitívne, produktívne pracovné prostredie, kde panuje rešpekt, je e, maximálne v prospech e, takých služieb, ktoré právom európsky občan očakáva. Ďakujem pekne. Máme jeden problém. Vy ste eh, hovorili viac ako štvrť hodinu, takže pán Morika, chceli by ste niečo doplniť? Zdá sa, že <clears throat> nie. Teraz eh, pani Hirš z Jembinska, dúfam, že som moc neskomolila vaše priezvisko. Nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, v prvom rade sa chcem poďakovať mene Európskeho ombudsmana za pozvanie. Pokúsim sa o čo najväčšiu stručnosť. Aj pokúsim sa byť čo najkonkrétnejšia. Ja sa zaobrám priamo prípadmi v rámci nášho oddelenia, takže možno by som sa chcela zamerať na niekoľko konkrétnych prípadov, ale najskôr niečo všeobecne k našim postupom a k tomu, čo sme doteraz e, spravili v prípadoch e, obťažovania. Európsky ombudsman má právo zaoberať sa prípadmi e, obťažovania na základe článku 228 zmluvy môže E, vyšetrovať prípady zlej správy zo strany inštitúcií. Máme sťažnosti, aj také, ktoré sa týkajú postupov. Išli zo strany inštitúcií a agentúr, išlo častokrát aj o psychické obťažovanie. My sme sa tými stiažnosťami zaoberali, ale sledovali sme aj to, ako sa dané inštitúcie riadili odporúčaniami ombudsmana. Máme isté štatistické údaje, zase až tak veľa šťažností tohto typu nemáme. Od roku 2010 49 sťažností. čiže konkrétne prípady obťažovania. Z 15 vyplynulo vyšetrovanie, 9 bolo prípustných, ale nebol dôvod začať vyšetrovanie možno, že chýbali nejaké dokumenty, ktoré podložili tvrdenia 25 spadali do našich právomocí, ale neboli prípustné, pretože napríklad mm, sa nerešpektovali stanovy ombudsmana. Teda nebolo to v zmysle článku 90 pracovné, služobného poriadku. Takže 15 z toho 6 išlo rýchleným postupom. To chcem zdôrazniť, teda, že e, ombudsman teraz skoro vo všetkých prípadoch sa snaží o rýchly postup. To znamená, že oddelenia sa priamo kontaktujú s oddeleniami tej ktorej inštitúcie a snažíme sa tieto prípady vyriešiť za 3, maximálne 5 mesiacov. Iba v 7 prípadoch sme museli žiadať e, o stanovisko šéfa danej agentúry. V dvoch prípadoch sme si potrebovali niečo upresniť, buď za náklade dokumentov, alebo sme žiadali od sťažovateľa viac informácií. Mali sme iba jeden prípad, kde išlo aj o finančné kompenzácie, na to sa zameriam trošku neskôr. Bolo to veľké poučenie pre nás všetkých. Naše vnímanie, pretože ombudsman má dosť špecifické postavenie. Tomu ale neskôr. Teraz eh, chcem hovoriť o troch prípadoch, ako sme sa s tým vyrovnali, ako sa k tomu postavil úrad ombudsmana, sťažnosť proti komisii. Počuli sme už o postupe IDOC. E, neobrátila sa na nás obeď, ale svetkovia kolegovia, obete, obťažovania a mali pocit, že aj keď vypovedali proti vedúcemu oddeleniu, tak e, trvalo 3 roky pred tým, ako sa dozvedeli, ako to dopadlo. Nakoniec predsa len takáto informácia poskytnutá bola v tom prípad stiažnosti proti Európskemu parlamentu. Išlo o omeškanie, prípad omeškania. Poradný výbor parlamentu nezareagoval na sťažnosť za rok. Nič sa nestalo, takže tradičný prípad oneskorenia tu sme začali vyšetrovať. A potom, ako sa zmenil predseda výboru, a nakoniec bola obeď vypočutá, dostalo sa jej ospravedlnenia a vyšetrovanie mohlo pokračovať. To sa tiež týkalo teda postupu a teraz posledný príklad proti Eurojustu ešte stále prebieha. Išlo taktiež o, o oneskorenie, pretože obeď nemala žiadne správy počas 13 mesiacov, obratila sa na nás a mohli sme Eurojust eh, presvedčiť, eh, že by bolo dobre informovať eh, obeď aspoň e-mailom o tom, v akom štádiu sa tá stiažnosť nachádza. Takže toto sa týkalo skôr postupov, teda stiažnosti na postupy, ale teraz jeden príklad, kde ide aj o finančnú kompenzáciu. Bolo to namerené proti Európskomu inštitútu pre rodovú rovnosť so sídlom vo Vilniuse. E, bol za tým bývalý stážista, e, obeď obťažovania. Táto stiažnosť ale bola prepojená na iniciatívu ombudsmana z vlastnej iniciatívy namierenej proti tejto istej inštitúcii, pretože súčasný ombudsman, ako aj predchodca, e, navštívil túto agentúru, pretože už boli tri sťažnosti na prípady e, informovania a obťažovania. Takže e, išlo o to, pozrieť sa, ako vyšetrujú Súčasný ombudsman pokračoval v tom, čo jeho predchodca začal vo vzťahu s týmto inštitútom pre rodovú rovnosť. Stretli sme sa aj so zástupcami zamestnancov a situácia naozaj nie je najlepšia, takže ombudsman položil dodatočné otázky agentúre. Navrhol aj isté riešenia a preto sa situácia trošku zmenila. Sú tam aj e, poradcovia, na ktorých sa dá vo všetkej dôvere obrátiť Taktiež bol privolaný externý vyšetrovateľ, takže sme mohli uzavrieť túto, toto vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy. Ale medzičasom sme dostali sťažnosť priamo od jednej e, obete obťažovania v rámci tejto agentúry. E, žiadala obeť o kompenzáciu, vrátila sa na nás a išlo o to, aby 60 tisíc e, eur odškodného agentúra zaplatila. Obete tá bola pripravená zaplatiť iba 2500 eur. Obec si myslela, že to bolo úplne nevhodné aj vzhľadom na judikatúru e, dvora Nakoniec sa to aj dokázalo. Externý vyšetrovateľ sa tomu venoval. Potvrdilo sa, že išlo o prípad obťažovania, takže boli jasne porušené pravidlá a sťažovateľ mal aj e, lekárske osvedčenia, dokázal újmu, takže z právneho hľadiska to bolo všetko jasné. Ale potom tu bola otázka tých 2,5 e, tisíc eur. K tomu sme sa museli venovať v prvom rade a potom aj to, že agentúra si myslela, že vôbec e, nie je na nej e, zaplatiť takéto odškodné, aj keď k obťažovaniu došlo v čase, keď daná osoba bola stážistkou je nadriadený ju obťažoval a teda nakoniec tam vyšetroval externý vyšetrovateľ. Agentúry sme sa da teda pýtali, prečo 2250 eur a bolo nám povedané, že e, v zmysle litovského práva sa počíta zhruba s 500 eurami odškodného, takže navrhovali trošku viac a taktiež si myslí, že by možno bolo dobre zaplatiť obeti ekvivalent troch mesiacov eh, platu, aj keď ona si myslela, že to bolo dosť eh, smiešne, keďže mesačne to presovalo iba nejakých 500 eur a keby to bol nejaký eh, vyššie postavený zamestnanec, tak by to bolo 3x7 tisíc napríklad, čiže to nie je rovnaké zaobchádzanie ale aspoň nám agentúra vysvetlila, prečo 2250 a taktiež sme mohli presvedčiť agentúru o ich e, zodpovednosti, aj keď sa uplatňovalo litavské právo, ešte stále je tu charta, článok 51, napríklad aj e, článok 41 odsek 2 o odškodnom agentúra v konečnom dôsledku súhlasila, že by mala zaplatiť e, aj viac. Ale potom e, bola otázka na ombudsmana, ako vypočítať výšku odškodného. Máme tu e, judikatúru, niekedy ide o veľmi vysoké sumy. My sme mali prístup k rôznym zložkám spisu, takže sme mohli vypracovať a navrhnúť isté kritéria na výpočet odškodného. Ombudsman má zaujímavú úlohu, pretože našim cieľom je nielen e, e vyšetrovať jednotlivé stiažnosti, ale slúžiť aj verejnému záujmu. Samozrejme, ombudsman chcel vyhovieť stiažovateľovi, ale musí spraviť na, všetko na zlepšenie dobrej správy e, veci verejných v rámci európskych inštitúcií. My sme zohľadnili závažnosť obťažovania, to, kto ho e, spôsobil, bolo to medzi podriadeným nadriadeným a taktiež sme chceli zistiť, čo e, spravila agentúra na to, aby zabranila podobným prípadom v budúcnosti, ako zareagoval na tento konkrétny postup obťažovania. Zistili sme, že to trvalo iba 3 mesiace, čo je dosť výnimočné vzhľadom na predchádzajúce sťažnosti v kontexte iných inštitúcií. Agentúra zaškodnila celý personál po týchto prípadoch eh, eh, obťažovania. Dokonca by bol vytvorený aj protokol, aby sa vyhli opakovaniu takýchto situácií. So zreteľom na toto všetko mám povedal, dobre, 2250 je príliš málo, 60 tisíc je príliš veľa, takže nakoniec e, musela vyplatiť kompenzáciu vo výške 6 až 10 tisíc eur. Agentúra súhlasila a vyplatila 10 tisíc, čiže išlo o akúsi arbitráž alebo mediáciu medzi navrhovateľom a agentúrom. A bolo to v rukách ombudsmana. Ďalej, Otázka teraz je, či navrhovateľ bol spokojný s tými desiatimi tisícmi. Tá osoba nebola veľmi spokojná, pretože e, chcela vyššiu sumu, o ktorej zvyčajne rozhoduje súd. Ale bolo jej vysvetlené, že sme hľadali akúsi vyváženú sumu, ktorá by bola spravodlivá voči všetkým stranám. A bolo treba zohľadniť aj reakciu agentúry, a taktiež treba zohľadniť postup, ktorý bol uplatnený, aby sa zabranilo ďalším prípadom obťažovania. E, právnici, ktorí pracovali pre ombudsmana, mali tú klasickú dia- dilemu, čiže na jednej strane máme úrad ombudsmana, ktorý by mal byť ľudskou tvárou inštitúcie, mal by mať súcity súcit a pochopenie pre obeď a možno to nie je dosť. Pre právnikov tá nemecká doktrína pomáha známy profesor R. Forzhoff povedal, že že vždy keď zákon dá priestor právnikovi, aby prijal vlastne rozhodnutie pri, e, o výške napríklad kompenzácie, musí si právnik stanoviť určité hranice, že nejde o objektívne stanovenie, ale uplatní svoje, svoju vlastnú rozhodovaciu schopnosť. Toto je kompetencia, právomoc e, e, právnika. A my sme mali presne takýto pocit v tomto prípade, kedy to skončilo odškodnením za morálnu újmu. <clears throat> Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Chcem sa ešte opýtať, či bol teda tento prípad už vyriešený a či bude ešte či e, posunutý pred súd. Takže zdá sa, že ešte je možné prieť určité kroky. Teraz má slovo pán Janis Kasec. Ďakujem pekne. Môžem hovoriť po francúzsky, lebo som to po francúzsky aj pripravila. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom a chcem povedať, že je to vynikajúca príležitosť hovoriť o téme, ktorá je naozaj jadrom práce ombudsmana, poviem, aké má právomoci a taktiež sa pozriem na to, ako nástroj komisie môže pomôcť e, v boji proti obťažovaniu a budem hovoriť aj o prevencii. Ide teda o ombudsmana Európskej komisie prvom rade chcem iba povedať, že pôvodne to ani nebolo oddelenie, bola to osoba v 70. rokoch, ale potom bol článok 12 a reforma e, stanov v roku 2004 a potom sa rozhodlo, že by bolo dobré mať nástroj, ktorý by možno e, riešil e, pracovné vzťahy a hlavne prípady obťažovania. Preto v roku 2002 komisia rozhodla, že posilní toto oddelenie ombudsmana. A hlavnou úlohou je rečníčka sa pýta, či nehovorí trochu rýchlo pre tlmočníkov a pokusí sa ísť pomalšie. Čiže hlavnou úlohou tohto oddelenia je eh, riešiť eh, pracovné konflikty. Hovoríme o konfliktoch, o problematických situáciách a to pokrýva aj eh, vzťahy na pracovisku, ktoré sa môžu približovať obťažovaniu aj eh, sexuálnemu. Nechcem eh, hovoriť, aká je definícia obťažovania, nie je to moja úloha. Myslím, že sú tu oveľa povolanejšie osoby, ale chcem povedať, že my si plne uvedomujeme dopad tejto definície, pretože sú tu isté kritéria, ktoré musia byť splnené. My máme rôznych klientov v odzovkách akýkoľvek e, zamestnanec alebo osoba pracujúca na komisii sa môže obrátiť na naš, e, naše oddelenia a pravidelne hovoria o obťažovaní, ale my sa to snažíme nejak rozlíšiť a vtedy je najdôležitejšie počuť, e, počúvať. Ide, je jasné, že je tu isté napätie na pracovisku a teda, že musíme zakročiť. To je teda hlavná výhoda nášho postupu, neformálneho postupu v porovnaní s formálnymi postupmi. Takže neobmedzuje sa to iba na e, skutočné obťažovanie a nejaké konkrétne správanie. My môžeme e, pomôcť aj iným. A ide o to e, ozdraviť pracovný vzťah. V porovnaní s formálnym postupom máme tú výhodu, že sa môžeme zaoberať všetkými prípadmi. Máme taktiež možnosť zaoberať sa aj prípadmi, ktoré sa týkajú viacerých osôb. Formálne postupy sa vždy týkajú eh, jedného eh, človeka aj keď môže sa spojiť viacero sťažnosti. My niekedy riešime skupinové konflikty a um, sme schopní ich aj riešiť. Potom ešte jedna výhoda. neformálneho postupu porovnaní s formálnym je to, že tu neplatia lehoty. Môžeme zakročiť kedykoľvek a viete dobre, že pri nejakých ťažkostiach je dôležité môcť e, zasiahnuť a napraviť situáciu čo najrychlejšie. Je to ako pri zriedkavých e, ochoreniach, e, napríklad pri rakovine je dobre mm, zistiť to čo najskôr, pretože ak už uplynie príliš veľa času, a, tak liečba bude ťažká. Takže dôležité pre nás je môcť konať okamžite a my sme schopní rýchlo konať, keďže e, pre nás neplatia nejaké e, prísne lehoty. Náš postup je síce neformálny, ale predsa len neustále spolupracujeme aj s ostatnými oddeleniami a snažíme sa e, každého nejak spraviť zodpovedným. Ak sa na nás niekto obratí s niečím špecifickým, tak e, situáciu zanalizujeme, ale je potrebný nejaký formálny postup, tak e, osobu e, odkážeme na iné oddelenie. Takže je to dosť užitočný, flexibilný nástroj, vďaka čomu môže osoba sa vyhovoriť a my jej naznačíme, akou cestou je najlepšie sa postiť. A tak ako pri akomkoľvek neformálnom postupe budeme môcť využiť aj iné možnosti pomoci, napríklad e, to, že máme dôveru. Mnohí e, sa boja odvetvy, e, odvetných akcií, ak by sa stiažovali formálne, teda aspoň viackrát e, sme to počuli, mm, nechcú hovoriť o svojom utrpení na inom mieste, takže my ich e, príjmeme v absolútnej dôvere a to je veľmi dôležité v kontexte nejakej organizácie. Okrem dôvernosti e, sú tu ešte aj iné E, možnosti riešenia a hlavne ochota e, sa na nás obrátiť. My nemusíme e, nikoho naháňať, jednoducho ľudia majú chuť sa na nás obrátiť. Tí, ktorú sa chce, chcú venovať takémuto riešeniu konfliktov, o to majú prirodzene záujem a teda chcú riešenie, ktoré by bolo výhodné pre obe strany. Takže treba e, na to myslieť, nemalo by to byť na úkor niekoho a treba e, jednoducho ozdraviť pracovný vzťah. A to je jediná možnosť, pretože ak začnete s formálnym postupom, tak e, je jasné, že bude víťaz a porazený. A my pri zmierovaní sa snažíme obnoviť vzťah a ide o to, aby ani jedna strana nebola e, výťazom a porazeným. Nechcem hovoriť veľmi dlho, pretože si myslím, že je dôležité, aby ste mohli vyklásť konkrétnejšie otázky a ja samozrejme mm, som ochotná odpovedať aj v iných jazykoch. Okrem snahy nájsť riešenia chcem povedať, že naše oddelenie má za úlohu aj prevenciu. To je veľmi dôležité, pretože my ako keby monitorujeme situáciu deň po dni. Každý rok, keď eh, skladáme účty komisii, a prezentujeme výsledky, tak um, sa od nás očakávajú aj všeobecné opatrenia a preventívne opatrenia. Môžeme eh, hovoriť o pomoci pre vedúcich oddelení pri manažovaní personálu, takže môžeme navrhnúť viac školení o tom, ako riešiť konflikty lepšie. Takže toľko stručne k tomu, prečo si myslím, že neformálny nástroj je naozaj vhodný pri riešení a hlavne e, teda koná rýchlo a hlavne môže obnoviť dôveru. A tu by som sa aj zastavila. A dúfam, že budete mať nejaké otázky. Ďakujem. Ja. Vielen Dank. Wir haben, glaube ich, ganz gut jetzt Zeit und noch ein bisschen in... Ďakujem pekne. Ešte nám zostalo trochu času na diskusiu. Možno dám hneď slovo vám, pani Jansen. Koľko prípadov riešite ročne a aké náklady s tým súvisia? Ako spolupracujete s tými 40 dobrovoľníkmi, o ktorých hovorila pani predchádzajúca rečnička. V roku 2014 bola požiadavka zasiahnuť v 347 prípadoch 60 z týchto prípadov sa týkalo e, problémov e, týkajúcich sa pracovných vzťahov. E, nehovoríme teda vyslovene o prípadoch obťažovania, ale určite, že v mnohých týchto prípadoch išlo aj o správanie, ktoré nebolo primerané. Je faktom, že pred viacerými rokmi v rámci mediácie boli robené výpočty, aby sa zistilo, koľko e, ten, stojí celý formálny proces na riešenie takéhoto sporu. V tom čase to bolo 30 tisíc eur na prípad. Čiže uplatnenie alebo absolvovanie celého toho oficiálneho postupu a boli tam zohľadnení aj všetci pracovníci potrební. Ak máme niečo okolo 200 prípadov, ktoré sa týkajú vzťahových problémov, 85 z nich úspešne vyriešime, znamenalo by to, že vieme takto vyšetriť eh, veľa peňazí, pretože keď si vypočítate 200 krát 50 tisíc eur, to je 10 eh, miliónov. A túto sumu možno ušetriť len tým, že uplatníte neformálny postup na miesto formálneho eh, súdneho konania. Každopádne E, vám dám k dispozíciu výročnú správu, kde sú všetky čísla a aj rozdelenie rôzne typy prípadov. E, počet formálnych prípadov, alebo prípadov, ktoré e, sú riešené formálnym postupom, je rovnaký, stabilný? Áno, je to okolo 300 až 350 prípadov ročne, čo je e, veľké pracovné zaťaženie. My sme si uvedomili, že od roku 2013 došlo k zvýšeniu e, počtu prípadov týkajúcich sa vzťahových problémov. Možno to nie je preto, že vyslovene narastol počet problémov týkajúcich sa pracovných vzťahov, ale možno preto, že sme riešili aj iné oblasti, napríklad um, platové otázky. A diskutovali sme spolu s orgánmi o tomto, aby sme sa vyhli tomu, aby hneď na začiatku pri riešení týchto prípadov sme mohli e, dohodnúť nejaké riešenie predtým, ako zajdu prípady príliš ďaleko. Takže ten pomer je teraz iný, 60% vzťahové problémy, 40% e, iné práva a povinnosti. Prípady týkajúce sa práv a povinností. A tento pomer je viac menej stabilný. Ďakujem pekne. Robím si poznámky všetkého, čo hovoríte. Mám tiež otázku na pani Michel. Eh, ide tiež o otázku štatistického charakteru. V prvom rade ďakujeme za všetky údaje, ktoré ste nám poskytli. Vždy je eh, ťažké vyhľadať e, konkrétne údaje. Pokiaľ ide o neformálny postup a formálny postup, v roku 2006 bolo 6 administratívnych šetrení z 136 e, prípadov, ktoré boli riešené formálnou cestou. Takže je to tak, ide o 6 do 175, ktoré alebo ide o dva odlišné postupy. Takže toto je prvá otázka, ktorú mám. Vychádzam z tabulky, ktorú ste nám poskytli. Tiež sa chcem opýtať na dĺžku konania v konkrétnom prípade. Aká je priemerná dĺžka? A tiež, koľko otvorených postupov máte, nevyriešených prípadov. Ja som veľká zastankyňa referenčných údajov, z ktorých vychádza komisia vo vzťahu k rôznym eh, konaniam. Hovorila som s niektorými, ktorí mi povedali, že aj 10 rokov po uh, uh, incidente bol, museli e, čeliť obvineniam. Chcem sa teda opýtať, je to nejak časovo obmedzené? Existuje e, nejaká premlčacia lehota, alebo e, je to vlastne otvorené pretože to vyvoláva dosť nepríjemný pocit, že celý život sa môžete obávať toho, že niekto niekedy v budúcnosti vás z niečo obviní. Vopred ďakujem za odpovede. Ďakujem. Viacero otázok, ktoré ste položili, ale nie som si istá, či som si ich presne poznačila. Začnem asi to posledno. Pýtali ste sa, či je nejaká formálna lehota stanovená na vyriešenie e, týchto prípadov. Môžem povedať, že neexistuje žiadna premočacia lehota E, zakotvená v právnych predpisoch komisie alebo e, v služobnom e, poriadku. Takže chcem stručne na to odpovedať, môžem povedať, že nie, ale existujú určité všeobecné zásady, ktoré boli ustanovené a ktoré sa považujú za reálne lehoty najmä v súvislosti e, s právom osoby na obhajobu. Totiž časom e, zozbierať dôkazy a e, pozbierať aj fakty je čoraz ťažšie. Závisí samozrejme od prípadu, závisí od e, faktov, ktoré sa prípadu týkajú. Musíme pozorne e, dbať na to, aby sme odhalili závažné e, správanie, ku ktorému došlo z určitého dôvodu. A Takže môžem povedať, že neexistuje nejaká jednoznačná lehota. Treba posúdiť e, všetky relevantné faktory a zásady, ktoré platia. A môžem ešte povedať, že e, časový horizont je čosi, čo si uvedomujeme. Máme to na zreteli, keď rozhodujeme o prípade, o výbere prípadu. Uh, a najmä o tom, či e, prípady e, možno materializovať alebo nie. Čiže neexistuje formálne stanovená lehota, premočacia lehota, závisí od okolností prípadu, od faktov a závažnosti prípadu. Ehm, a toľko teda z mojej strany k tejto otázke. Pýtali ste sa, aj na štatistiku. V tomto ohľade vás budem musieť odkázať na našu výročnú správu. Snažíme sa poskytnúť komplexný obraz e, štatistických údajov v tejto správe. Veľmi transparentne sa o to usilujeme a veľmi jasne uvádzame, koľko prípadov k nám príde. E, mávame okolo 100 prípadov ročne počas e, posledných rokov niekedy 85-90, čiže trošku nižší počet. Prípady sú potom zaevidované, klasifikované na základe e, obvinení a to v žiadnom prípade neznamená, že e, sa začína konanie v týchto prípadoch. Veľa prípadov je e, uzavretých bez toho, aby bol iniciovaný formálny postup alebo formálne konanie. Ak fakty, ktoré máme, sú dostatočne jasné, môžeme pristúpiť k preddisciplinárnemu konaniu, kedy je osoba vypočutá, prebehnú overenia, overovania a práve preto, aby sme boli efektívni, podľa nás formálny, formálne šetrenie nie je vždy nevyhnutné. A práve toto musíme posúdiť na základe faktov, ktoré e, sa týkajú daného prípadu. E, e, pokiaľ ide o formálne konanie alebo formálne požiadavky o pomoc, kedy príslušný útvar generálneho riaditeľstva pre ľudské zdroje požiada IDOK, aby posúdil prípad v kontekste e, v kontexte toho, či bude poskytnutá pomoc alebo nie. Je treba teda rozhodnúť, či formálne konanie e, je potrebné alebo nie. A treba zabezpečiť nejaké fakty. Čiže dostaneme prípad, zaevedujeme ho, posúdime ho. V niektorých prípadoch rozhodneme, že sa neoplatí v danom prípade otvoriť formálne konanie, keďže nemáme dostatočné množstvo dôkazov, ktoré by opodstatnili takéto konanie. Pozeráme sa na to aj z pohľadu zdrojov, ale teda posudzujeme aj e, tie fakty týkajúce sa prípadu. Ak vykonávame administratívne šetrenie, potom, pokiaľ ide o dĺžku e, tohto konania, tá môže byť rôzna v závislosti od toho, e, čo si daný prípad vyžaduje. Zvyčajne vypočúvame veľké množstvo ľudí, aj dotknutú osobu. Dotknutá osoba môže požiadať sama o vypočutie iných osôb a pred uzavretím alebo ukončením e, správy má dotknutá osoba možnosť e, posúdiť súhrn faktov a nejaké predbežné závery. Takže je tu viacero krokov, ktoré e, s tým súvisia. Myslím, že e, by som si musela tieto údaje overiť, ale mám pocit, že prípady, vyriešenie prípadov zvyčajne trvá od 6 do 9 mesiacov, ale niektoré môžu trvať aj dlhšie obdobie. Toto je teda to prvé štádium. Potom ide o preddisciplinárnu fázu a potom rozhodneme o tom, či budeme iniciovať disciplinárne konanie, niekedy sa tak stáva, alebo či budeme postupovať zjednodušeným postupom, kedy Ide zvyčajne o prípady, pri ktorých predpokladáme e, nejaký trest a morálnu újmu. Po disciplinárnom konaní e, dojde k vypočutiu vymenovaným orgánom. Čiže je to dosť e, náročný postup a môže to trvať aj dlhšie. Toľko teda, aby som to uzavrela. A ak teda mám, vám povedať presný počet otvorených prípadov, ktoré mám v súčasnosti, musel by som ten údaj pohľadať. Ja sa tiež ospravedlňujem, e, možno, že tento údaj sa nachádza vo vašej správe, ale ešte sa opýtam, koľko prípadov skončí pred súdom v Luxemburgu v predchádzajúcich rokoch, napríklad v roku 2014-2013. Aký to bol počet? myslíte konkrétne na prípady e, obťažovania alebo všeobecne, všeobecný počet prípadov? Ide o nízky počet prípadov, z časti preto, že máme len niekoľko prípadov, kde sme konštatovali, že došlo k obťažovaniu Mm, asi pred rokom sme mali prípad takéhoto charakteru, ale sú prípady, kedy ľudia kedy mm, sme dospeli k zisteniu, že nešlo o obťažovanie a napriek tomu išli súdy pred súd. Ale ide o nízky počet prípadov. Ďakujem pekne. Pani Ajala má slovo, nech sa páči. Pani predsednička, vidím, že nám zostáva už len málo času. Chcem nechať dosť času aj pre ostatných rečníkov. Takže vynechám tie všeobecné otázky. Ak eh, hovoríme o eh, sexuálnom obťažovaní, kriminálnom správaní, musíme hovoriť aj o tom, či sa to považuje za závadnú trestnú činnosť, takéto konanie, alebo nie. Eh, ustanovenia štatútu sú veľmi jasné v tomto hľade. Pani Williams, budete odpovedať na túto otázku? I think whether it's appropriate to to, či je primerané mať tento popis, je niečo, nad čím sme sa zamýšľali, ale určite by to bolo príliš zjednodušujúce. A myslím si tiež, že je to i výzva, i je to pre nás uspokojivé, tie všeobecné princípy, ktoré sa vytvorili súdom pretože je to čosi, čo sami máme na pamäti v každom ojedinelom prípade, ktorý máme potrebu konať e, účinne a tiež posudzovať tie prípady, keď k nám prídu prípady, pretože e, by môžeme zistiť prípady, kedy sa, ktoré sa udiali v podstate veľmi dávno, ale len nedávno bola o nich administratíva informovaná. To sú asi tie najdôlež- najzložitejšie prípady. Kedy máme povinnosti konať, ale tiež e, musíme byť všeobecne spravodliví procedurálne. Môžem vás uistiť, že to berieme do úvahy. V každom prípade a ak sme mali prí, e, vážne prípady, ktoré smerujú pred disciplinárnu komisiu, je to čosi, čo veľmi vážne berie Sú to v svojom stanovisku. Veľmi to... E, nie je to ľahká odpoveď, rieši sa to a vieme, že čokoľvek urobíme, je tu riziko, že tento prípad pôjde pred súd. Môžeme, chceme to mať na pamäti. Myslím si, že e, takto mi situácia vyhovuje, ako ju máme, než príliš zjednodušené pravidlo, ktoré by mohlo byť problematickejšie pre prípady, o ktorých sme neboli rozmýšľali. Kolega Celer. Ďakujem, že sa tá téma rieši, už tak to je určite správne a nevyhnutné. Súčasne však musíme priznať úprimne, že tie e, skryté čísla sú oveľa vyššie než to, čo sa dostane do prehľadov. Vieme, že najviac toho, toho, e, toho obťažovania je v oblasti kontaktu s klientov, s klientami, ale najviac sa to aj skrýva. Mal som dočinnosti e, s, e, s orgánom, ktorý mal niekoľko tisíc pracovníkov. Otázka postupová procedurálna sa už riešila keď sa nahlási vôbec prípad, ten vyjasniť je veľmi ťažké. Keď to bol nadriadený, ktorý postupoval voči e, zamestnancovi, tak u iných kolegov e, ochota vydať je veľmi nízka a naopak, že celá, ce, celé osadenstvo postupovalo voči šéfovi úradu, mali rovnaký názor, tak sme vedeli, že tie, tie, tie obvinenia jednoducho neboli pravdivé. Napriek tomu to viedlo k zmene eh, pozícií. Čísla vôbec nevypovedajú. Každý prípad jednoducho treba vnímať oddelenie. Napriek tomu si myslím, že by sme to nemali eh, nechať mimo pozornosti a vždy na to poukazovať, že totiž eh, to pozorujeme a keď sa objavia e, výrazné prípady, tak treba to i dosledovávať. Ale ja varujem pred tým, aby sme e, tu pracovali len so štatistickými číslami a kvótami. V podstate to vlastne nepopisuje veci. Bohužiaľ, v prípade práve postihnutých, e, dotknutých, to tak je. Myslím si, že v tomto bode to môžeme uzavrieť, hovorí pani predsednička. Ja by som pokračovala v programe. Slovo má pani Rofes Ipujol. Ďakujem. Pani predsedajúca, chcem poďakovať organizátorom že e, e, zažiadali našu účasť na tomto workshope. E, moje názory, ide tu o moje názory, hovorím o svojom vlastnom stanovisku. Mám a dojem, že niektoré naše rozhodnutia môžu byť vlastne boli spúšťačom tohoto workshopu a chápem, prečo sa inštitúcie a orgány EÚ zaoberajú týmto vzhľadom na rastúci počet e, obvinení kde e, sa e, sťažujú obete e, na to, že boli obeťou teda obťažovania, keď sumy, ktoré sú tu v, v, v prípade týchto poškodení, sú žiac, nedosia, v podstate nepriateľné. V minulosti tieto sumy boli eh, väčšie, ale teraz sú skromnejšie, pokiaľ ide o skutočné konferenc- eh, dopady finančné pre rozpočet Európskej únie, práve pokiaľ ide o obťažovanie realizovala som niekoľko eh, prieskumov, pripravujúc sa na tento prejav a mám tu zo pár prekvapivých konštatovaní, ktoré s vami chcem o ktoré sa chcem podeliť. Napríklad medzi rokmi 2000 a 2015 e, sudcovia prijali 47 rozhodnutí, kde bol, išlo o to, o morálne e, obťažovanie. Našla som aj rozhodnutie týkajúce sa sexuálneho obťažovania. Väčšina z týchto prípadov e, sa týkala e, kariérneho postupu, e, boli zamietnuté. Ale tie, ktoré boli, e, ktoré boli prijaté, celková suma vypočítaná pre žiadateľov ako kompenzácia neprekračuje 250 tisíc eur. Pokiaľ ide o tie finančné náklady, ktoré musia znášať e, inštitúcie, toto číslo nie je v podstate osobitne alarmujúce. Treba tiež identifikovať e, tých, ktor, e, ktorí majú byť kompenzovaní. Najčastejšie ide o odškodnenie žiadateľov, pokiaľ ide morálne poškodenie, pokiaľ ide o nelegálnosť rozhodnutia ale TFP tiež e, vyčlenil sumy na kompenzovanie napríklad pre poskytnutie osobných údajov e, z určitých materiálov, administratívou 5000 eur. Podmienky, za ktorých e, prepustenie zamestnanca sa uskutočnilo 50 tisíc až 40 tisíc eur v dvoch udalostiach. E, absencia e, správy vyšetrovacie 2000, e, príliš dlhé trvanie postupu a poškodenie povinnosti predvolania 6000 eur, oneskorenie prijatia, pokiaľ ide o obe 10 tisíc eur, ne, ne, ne, neprítomnosť nestrannosti vyšetrovateľa 5000 a e, profesionálna izolácia 5000 eur. Pokiaľ ide o materiálne e, náklady, 88 tisíc eur bolo poskytnutých na kompenzáciu straty zamestnania. Momentálne je tu 6 procesov, ktoré sú pred súdnym tribunálom a pred tribunálom EÚ, v rámci ktorých e, žiadatelia tvrdia, že boli obeťami morálneho obťažovania. Celkovo je to sedem udalostí. Určite ste si všimli, že som nespomenula jediný príklad, v rámci ktorého sudca EÚ uznal e, u žiadateľa právo e, na odškodnenie z dôvodu e, obťažovania, ktoré sa odohralo na jeho pracovisku. To sa dá vysvetliť pod článkom 24 štatútu, v zmysle ktorého Európska únia odškodňuje solidárne e, utrpené škody, e, pokiaľ ide e, o hrozby, zranenia, ohováranie a atentáty proti osobám a nehnuteľnostiam, kde funkcionár alebo členovia jeho rodiny ne, e, nemohli e, z dôvodu ich funkcií získať e, odškodnenie. Ide o, o prípady, kde o, o, o, ide o efektívna ochrana osôb, ktorá môže viesť k odškodneniu. To znamená, že predtým, než e, sa to dostane pred sudcu, e, záujemca by mal e, žiadať odškodenie pred tribunálmi krajiny, v ktorých sa činy odohrali. Určite so mnou súhlasíte, že aplikovaním takéhoto predpisu obete obťažovania či ide o tieto osoby, funkcionárov alebo tretie osoby, musia prejsť dlhou cestou, ak chcú naozaj prekonať e, prekážky. V tomto prípade však, e, čo nás e, zamestnáva obavami. Nemám očividne čísla, mám len zo pár údajov nedávnych. Môžem sa odvolať na predrečníkov dopady e, na osoby e, obťažovania nie sú tu predmetom diskusie e, a preto sa pri nich nepozastavím. Sú to naopak dopady na rozpočet Európskej únie v inštitúciách, obťažovania v inštitúciách, ktoré máme spoločne preverovať. Myslím si osobitne, E, na náklady, ktoré sa týkajú demotivácie, ktorá e, nastane u obetí a vedie to k zníženiu ich produktivity, potom e, zniž, skráte, predlženie lehôd, zdravotné dôvody a absencie zo zdravotných dôvodov, náklady spojené s invaliditou, náklady spojené s úhradou lekárskych poplatkov a tak ďalej. Tu neberiem do úvahy ešte stratu odbornosti e, demisiami, e, predčasnými dôchodkami alebo pre velením na do ďalšej inštitúcie. Nie sú tu však len obete obťažovania, ktorí nás stoja veľa. Sú tu i e, tí obťažovatelia, ktorí tiež sú suspendovaní na základe článku 23 e, dodatku stanov na obdobie určité či neurčité, počas ktorých neustále z časti alebo celkom dostávajú svoje platy. Teda administratíva by mala zasahovať už e, preventívne, nielen e, v boji proti obťažovaniu, ale snahe minimizovať čo najväčšou možnou mierou ekonomické e, náklady. Rada by som sa teraz podelila o niekoľko úvah v tejto úvislosti, ktoré vychádzajú z mojich skúseností e, šesťročnej praxe e, kine v, na občianskom tribunále. To znamená, e, že je tu dvo, pred rokom 2004 zo, zo strany e, predpokladaných e, obťažovateľov. Pred týmto dátumom táto, tento zámer sa nevyžadoval. Momentálne máme objektívnu definíciu správania, ktoré e, možno potrestať. A to sa konkretizuje v tom, aké výsledky máme. Môžeme tu abstrahovať e, zámery autorov. A nie je to však vždy tak a nie je to vždy dobrá definícia, ktorá sa používa zo strany vyšetrovateľov inštitúcií alebo zo strany AIPN, keď ide o obvinenia z obťažovania. Ďalej potom by som chcel hovoriť o aspekte e, prípadov podaných žiadostí, ktorý je dôležitý pre obete a ktorý často sa e, neberie do úvahy zo strany administratívy. Ide o interakciu medzi e, sťažovateľom a administratívou. Hoci predpisy v dodatku 9 štatútu e, nedávajú administratíve povinnosť, pokiaľ ide o sťažovateľa, existuje tu množstvo rozsudkov kde by sa mali vytvoriť v spolupráci so sťažovateľom tieto fakty, kde administratíva by mala informovať následne e, po jeho sťažnosti a nič e, nehovorí proti tomu, aby s výhradou ochrany osobných údajov e, záverečná vyšetrovacia správa sa poskytne sťažovateľovi. Je tiež rozhodujúce, aby administratíva vážne preverala a rýchlo e, dôvernosť sťažnosti, pokiaľ ide o ťažovanie. Tieto podmienky nie sú zlúčiteľné s prístupom administratívy v lehote 4 mesiacov pred odpovedou a čo je ešte horšie, zamietnú sťažnosť e, implicitným rozhodnutím a stiažovateľovi dajú povinnosť za, e, podať e, odvolanie, e, ak chce poznať motiváciu. Treba tiež pripomenúť, že ak aj oneskorená odpoveď administratívy, pokiaľ ide o stiažnosť z obťažovania, neoddiali rozhodnutie o zamietnutí, zostáva oneskorenie, ktoré môže viesť k zodpovednosti inštitúcií Ďalej potom som toho názoru, že stiažovateľ má právo byť vypočutý, kým odmietnú jeho stiažnosť, pretože e, skutočnosť obťažovania môže mať e, extrémne e, deštruktívne dopady na zdravotný stav obete. Moja posledná úvaha, kým prejdem k záverečným úvahám môjho expoze, sa týka evolúcie E, dôkazného bremena v prípade obťažovania. E, spomínam si na predošlé komentáre, e, pretože administratíva očividne neberie vždy toto do úvahy. Pred rokom 1989 sa vyžadovalo, aby funkcionár priniesol alebo indikoval začiatok dôkazu. Teraz ide len o vysvetlenia bez e, dokumentovaných dôkazov, ako opory napríklad, e, ak sa išlo napríklad o činy realizované telefonicky. Od e, marca tohoto roku tento, tento typ dôkazov sa už nevyžaduje. My dnes sa domnievame, že požiadavka pomoci v prípade obťažovania nemôže byť odmietnutá, ak len chýbajú dôkazy, ak administratíva má iné podozrivé elementy, ktoré by mohli e, vytvoriť bázu pre indície, pre predpokladané e, obťažovanie. Záverom by som chcela povedať, že verieme veľmi vážne e, povinnosti e, povinnosť dbať nad tým, aby personál pracoval v prostredí e, e, bez e, prevencie. Takisto by tu malo byť povinné školenie zamestnancov. Dôležité je, aby sa vytvorili štruktúry podpory pre obete, aby sa rýchlo reagovalo na všetky požiadavky o pomoc v zmysle článku 24 štatútu treba vypočuť sťažovateľov, keď si žiadajú pomoc a treba ich informovať po tom, čo sa sťažujú, treba si vyžiadať, ak si to vyžadujú príslušné prípady, doplňujúce vysvetlenia a aby sa pripravili potrebné e, prostriedky vrátane personálu, ktorý bude skúsený a zaškolený aby sa vyšetrovacie postupy, špecifické postupy mohli realizovať pre, pre prípad, špecifický prípad obťažovania. Odpoveď, e, ktorý náš súd získal od komisie v prípade vypočutia v prípade Cirany zo septembra 2012 nám ukazuje, e, ako môže vyzerať podporná panoráma, ktorá e, nie je veľmi, veľmi naklonená obetiam obťažovania zo strany inštitúcií. Komisia vyhlásila v tomto prípade, že počas štyroch rokov IDOK nikdy nezistil, že by došlo e, k morálnemu e, obťažovaniu. V konečnom dôsledku e, uznanie zo strany administratívy existencie morálneho obťažovania sám o sebe má sklon pomôcť v terapeutických krokoch rekonštrukcie a pomoci obťažovanej osobe. Ešte by som chcela pridať čosi, čo je pre mňa veľmi dôležité, pokiaľ ide o terapeutický prístup k obeti. Je pre, pre ňu je dôležité nielen konštatovať, že jej administratíva ju berie vážne, keď sa snaží čo najrychlejšie e, zadržať osobu, ktorá ju e, týra, a potom otvorí e, administratívny postup, ale treba tiež vidieť, že na konci vyšetrovania AIPN e, spustí e, disciplinárne konanie, pokiaľ ide od predpokladaného obťažovateľa a že táto procedúra dospeje k sankcii. Medzi právami obete by malo byť práve právo vidieť svojho obťažovateľa potrestaného. Ďakujem. mit den Applaus. Dankeschön. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Takže teraz posledný rečník. Je to advokátka mm, pani Levy. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Ďakujem za pozvanie na dnešný workshop. Vystupujem už po predrečníkoch, takže mnohé tu už odznelo. Nebudem to opakovať. <clears throat> Rečníci mali sa podeliť o svoju skúsenosť. Ja som advokátka, takže sa pokúsim vám sprostredkovať môj uhol pohľadu. Súhlasím so všetkými, že cieľom tohto semináru je hovoriť o finančných dôsledkoch obťažovania a ja e, som sa k tomu aj tak postavila. Pripravila som si aj písomný podklad. E, chcela by som chcela pripomenúť, čo je obťažovanie. Nie som síce odborníčka na obťažovanie, ale možno e, by to mohlo byť akési usmernenie a lepšie by sme možno chápali finančné dôsledky obťažovania a možnosť, ako ich obmedziť alebo znížiť a možno, že predsa len poviem niečo, čo tu už odznelo a je lepšie, ako to spravím ja teraz. Je tu teda niekoľko dôležitých e, referencií v literatúre o obťažovaní. Ja ich aj uvádzam v mojich písomných podkladoch. Hlavne pani Iriguayen napísala viacero kníh o obťažovaní. Tých, ktorých táto téma zaujíma, si buď už prečítali, alebo ak nie, tak e, tak prosím spravte, pretože sú veľmi dobre napísané. Je to ako si pedagogická pomocka pre všetkých, ktorí by sa chceli tejto téme venovať viac. Takže je dôležité pripomenúť, že ide o akúsi psychickú vraždu, nejaký perverzný čin, čiže sa hovorí o dosť veľkom utrpení a úplne to môže zmeniť osobnosť eh, nejakého človeka. Mm, častokrát e, také niečo dokonca umožní skupina. Je tu vzťah e, obeď e, a autor obťažovania, ale v podstate s tým ako keby súhlasila nejaká skupina kolegov, ale aj nadriadený, čiže nejaký pracovný celok. Niekedy to môže nabrať až inštitucionálny rozmer. Takže takáto situácia pretrváva a obeď obťažovania je uh, vlastne utvrdzovaná vo svojej úlohe obete a častokrát to vyzerá tak, že je to ako keby jej chyba ako keby sama si za to mohla, e, nejaká trošku e, krehká osoba bez e, team spiritu. A možno, že práve preto sa ocitla v takej situácii, v akej sa ocitla, teda, že to nie je ani chyba ani kolegov, ani nadriadených, ani inštitúcie. Dôležité je teda vedieť, ako sa takéto situácii eventuálne vyhnúť. Takže možno, že otázka, akú úlohu tu môže zohrávať právo. Už to tu predo mňou povedali, že právo je zásadné, pretože e, v práve je zakotvené to, čo je zakázané. E, viacerí rečníci hovorili, že je e, dôležité v tom mať správneho hľadiska jasno. V rámci inštitúcií sa obťažovanie netoleruje v poriadku, ale potom by bolo dobré naozaj mať úplne jasne v tom, čo sa za obťažovanie považuje. Tu je právo dôležité, pretože e, jasne hovorí, čo je zakázané, čo je obťažovanie. Úmysel nie je predpoklad obťažovania a častokrát pri, obťažova- pri vyšetrovaní sa nejaký prípad za obťažovanie nepovažuje, pretože tam nebol úmysel škodiť. Ale to nie je predpoklad. Takže treba mať jasno v tom, o čom sa hovorí. A dôležité je, aby o tom vedeli všetci. A tu sa pripojím k predrečníkom, že je dôležitá prevencia, odborná príprava školenia, informovanie ja ako obeď si určite mm, uvedomujem svoje utrpenie. Viem, že to nie je moja chyba, ale e, musia si aj moji kolegovia uvedomiť, že by nemali súhlasiť s tým, čo sa e, deje. To by znížilo počet e, prípadov obťažovania na pracovisku. Ja e, samozrejme súhlasím s tým, že e, štatistiky vypovedajú Eh, len o tom, o čom chcete, aby vypovedali, ale predsa len eh, tak eh, nízky počet obťažovaní, či už v neformálnom alebo formálnom štádiu v kontexte inštitúcií. To ma trošku prekvapuje, pretože ide o zhruba 30 tisíc zamestnancov komisie a vraj v roku 2014 bolo 175 postupov, či už formálnych alebo neformálnych. s tými 60 percentami zhruba 350 z 30 tisíc, to nedáva až tak zmysel, buď ľudia nevedia, čo to obťažovanie je, alebo mm, sa neodvážia o tom hovoriť, alebo nie je dôvera existujúce postupy. Už sa tu spomenul prípad e, Cirany. Je tu ešte ďalšia časť e, v tomto rozsudku. Nechcem to tu citovať, ale e, vyšetrovacie orgány, komisie sa tu dosť špecificky označujú. Takže prvý uznaný prípad obťažovania to je z roku 2014, teda keď hovoríme o tých formálnych, ako keby dlhé roky takéto prípady neexistovali, to naozaj <clears throat> nie je realistické, niečo tu nie je v poriadku. A myslím, že to úzko súvisí s chápaním toho, čo obťažovanie je. A preto je naozaj mimoriadne dôležité chápať <clears throat> právo. Musí to byť ale úplne jasné, teda na jednej strane o nejakom pravidle hovorí a potom je tu uplatňovanie pravidla tou istou administratívnou. Keďže sme v Európskom parlamente, tak možno dovolíte taký príklad ako viete, ale skôr neviete, e, súd pre verejnú službu urobil výrazný pokrok. Právo byť vypočutý a išlo o prípady obťažovania akreditovaných parlamentných asistentov. Sú tu dve, dva dôležité prípady z roku 2013 a 2014. A po týchto dvoch prípadoch sa prehodnotilo, prehodnotila vnútorná organizácia Európskeho parlamentu, teda v snahe vysporiadať sa takýmito prípadmi e, obťažovania. Mal by sa tým zaoberať nejaký výbor pre obťažovanie, tak ako to platí pre akéhokoľvek zamestnanca Európskeho parlamentu, ale tento výbor nechcel riešiť sťažnosti akreditovaných asistentov, čiže to pochybnilo ehm, jedného poslanca či poslankyňu so všetkým, čo to so sebou prináša. Čiže súd pripomenul, aký je tu e, regulačný rámec a aj to, teda, že akreditovaní parlamentní asistenti sa môžu stiažovať na obťažovanie za ktorým by bol poslanec poslankyne. Takže je tu rozhodnutie zo 14. apríla 2014 a vznikol nový výbor, poradný výbor pre e, špeciálne akreditovaných asistentov a poslancov Európskeho parlamentu a za úlohu aj prevenciu. Takže je tu má tú istú úlohu ako i ten už existujúci výbor, e, ale sú tam aj kvestory a to je ten hlavný rozdiel. Vo vašej prezentácii a tu som si pozorne prečítala teda tú brožúrku, ktorú dostali účastníci. Vy tam hovoríte o kritike tohto poradného výboru. Je to na strane 8, tam sa hovorí o tom, že je predsa len prekvapujúce, že žiaden prípad e, nebol nejak úspešný, teda prípad, ktorý by riešil tento špecifický výbor. Vďaka aj judikatúre a tejto iniciatíve pri režime, ktorý platí pre ostatných pracovníkov Európskeho parlamentu, tak ak nejaký poslanec chce ukončiť pracovnú zmluvu svojho akreditovaného asistenta, tak to musí oznámiť správe Európskeho parlamentu a potom sa zvolá schôdza s daným asistentom a sú mu oznamené dôvody rozviazania pracovného pomeru. To priamo vyplýva z judikatúry. Dovtedy to tak nebolo. A taktiež je možný zmierovací postup, článok 23 a ďalšie. Tento postup má za cieľ zistiť, či by predsa len nebolo možné pokračovať v spolupráci medzi poslancom a asistentom. To len na objasnenie pravidel, aj keď je to možno trošku zdlhavé. Jeden skutočný prípad, e, jeden asistent e, sa dozvie, že e, jeho zamestnávateľ, teda konkrétny poslanec, chce ukončiť jeho pracovnú zmluvu, začne zmierovací postup, nakoniec sa dostavia obe strany a tá schôdza je zvolaná pár dní pred schôdzou, kedy smerovací výbor vrátane kvestorov si mal vypočuť obe strany v tomto prípade obťažovania. E, asistent sa dostavil na to zmierovacie zasadnutie, kde sa mali iba kde sa malo iba zistiť, či by predsa nebolo možné pokračovať v pracovnom vzťahu. A zistilo sa, že ten zmierovateľ je aj v tom už existujúcom poradnom výbore, čiže zohráva dve úlohy, teda je aj zmierovateľ, aj má nezávisle hodnotiť prípady obťažovania a aj ďalší sú tam prítomní bez toho, aby o tom bol informovaný asistent, zástupcovia generálneho sekretariátu a právneho oddelenia Európskeho parlamentu. Pritom to tak nikde nie je umožnené písomne. Takže potom sa asistentovi má oznámiť, či sa predsa len e, nedá pokračovať v pracovnom vzťahu a ak by ste sa nechali zaplatiť 2 tri mesiace poslancom, tak si ušetríte súdne trovy a aj by ste aj náhodou vyhrali, čo je malo pravdepodobné, tak e, ostane akási trpká chuť. Toto nemalo byť cieľom zmierovania. No a tieto dva výbory zohrávajú úplne inú úlohu a došlo k veľkému zmetku a dotknutý asistent nejako už nechápal to, ako sa uplatňujú pravidlá, ani nemal nejakú dôveru v inštitúciu. Nie je teda normálne, že sa zmierovací postup takto využije na nátlak na asistenta, ktorý je pritom obeťou obťažovania. Právo teda musí byť jasné, nemalo by byť, nemal by byť nejaký zmetok medzi tým, čo je eh, napísané a tým, čo sa robí v praxi. Ide aj o dôveru, pretože advokát, ktorý e, e, má za klientov e, zamestnancov inštitúcií, často počuje, aj keď to možno, že nie je reprezentatívna vzorka, ale počuje veľkú kritiku namierenú na fungovanie v kontexte obťažovania Kvôli tomu sa spúšťajú formálne postupy, pretože osoba nebola vypočutá v nejakej neformálnej fáze, takže sa spustia až formálne postupy a keď už to zájde tak ďaleko, tak podľa mňa ide o akési zlyhanie pri riešení prípadu obťažovania. pretože obeď by nemala byť donútená ísť už takouto formálnou cestou. Bude to e, dvojnásobná obeď najskôr autora obťažovania a potom inštitúcie, pre ktorú pracuje. A už sa to mení na vzťah e, zamestnanec-zamestnávateľ. A ak e, formálny postup nie je úspešný, tak ten spor, ktorý sa e, začne, e, nie je medzi e, obeťou obťažovania a autorom. Ani by sa tá judikatúra platná pre takéto prípady neuplatňovala, ale ide o, o, ide o spor medzi obeťou a inštitúciou a inštitúcia potom musí čeliť e, výčitkám, že si nespravila svoju prácu. A ešte pár slov na záver. Nesledujem čas, neviem, máme ešte priestor? Takže mm, už sa tu povedalo, že judikatúra je, je dôležitá, e, ale zrušiť e, nejakú stiažnosť, dosiahnuť e, stiahnutie, to možno nie je až také víťazstvo, hlavne neprežiadateľa, ale ak, si sudca, ak sudca skonštatuje, že nedošlo k obťažovaniu a teda, že administratíva sa pomýlila, tak neviem, ja si nepamätám, že by takéto prípady vôbec nastali, teda, že by si sudca naozaj myslel, že e, sa administratíva zjavne zmýlila vo svojom úsudku a teda, že k žiadnemu obťažovaniu v skutočnosti nedošlo. Častokrát e, sa nejaká sťažnosť ruší kvôli nedodržaniu nejakých pravidiel a tak ďalej. Všeobecne pri obťažovaní to nie je tak jednoduché, že ja žiadam o pomoc, pretože som obeď, ale častokrát e, to má dopady aj na kariéru a treba sa brániť proti e, rozhodnutiam, ktoré sa ma týkajú napríklad rozviazanie pracovnej zmluvy. Hovorí sa, že e, to rozviazanie pracovnej zmluvy je prejavom úmyslov autora obťažovania a taktiež zlé hodnotenie kariéry. Takže keď od zamestnávateľa ja žiadam uznanie obťažovania, ale zároveň mám spochybniť rozhodnutie toho istého zamestnávateľa, napríklad rozviazanie pracovnej zmluvy, tak zamestnávateľa nutím si protirečiť. V prípade, že by súhlasil so s mojou sťažnosťou kvôli obťažovaniu. Nemôže si myslieť, že áno, došlo k obťažovaniu, ale zároveň prepustenie je úplne v poriadku. A ešte jedna vec na záver. Ak by sa aj žiadateľovi na súde vyhovovalo, tak e, nikdy nebude úplne spokojný. Aj vy ste to povedali, pani sudkynia, a to preto, že jeho inštitúcia neuzná, že sa oprávne nesťažoval na to, na čo sa stiažoval. Tie inštitúcie, ktoré by sa obrátili proti svojmu bývalému zamestnancovi a povedali, um, ospravedlňujem sa, spravil som chybu alebo spravili sme chybu, to neexistuje. Ospravedlenie sa dá dosiahnuť v rámci nejakého zmierenia pred zmierovacím sudcom v nejakom liste, ale ospravedlenie zo strany zamestnávateľa potom ako sťažovateľ úspeje pred súdom, to neexistuje. A pritom je to zásadné na to, aby e, sa celá táto situácia skončila to, že sa nejaká sťažnosť e, zruší, to ešte neznamená, že tá situácia prestane e, existovať. E, môžu prísť nejaké ďalšie prípady, napríklad pri tej veci CH proti parlamentu je už vec CH2 proti parlamentu. Ale ak by si inštitúcie uvedomili, že už len uznanie z ich strany obete by mohlo všetko vyriešiť, tak, eh, tak ako pri iných prípadoch zlej správy by súdy nemuseli riešiť takéto prípady obťažovania, ktoré by súdy naozaj riešiť nemali a všetko by to stálo oveľa menej menej by to zaťažovalo rozpočet EÚ. Potom som chcela hovoriť o nákladoch, ktoré sú vlastne jadrom tejto, eh, tohto semináru, ale zdá sa, že na to už nemám čas. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Áno, my máme presne tento pocit, že ten postup eh, ešte, tie postupy ešte neexistujú Možno, že je to ešte viditeľnejšie na komisii, aj keď majú možno, že dl, dlhú, dlhoročnú skúsenosť s riešením takýchto prípadov, ale my, aj iné inštitúcie ešte stále máme s týmto problémy. No a učíme sa, aj keď je to niekedy drahé. Takže niekedy je dobre vedieť, ako postupovať a vyhnúť sa takýmto um, vojnám, aby sa z tých vedľajších boisk nestávali hlavné boiska. To ste vlastne veľmi dobre opísali aj vy. Čo teda e, treba, e, aké postupy sú potrebné nie je prekvapujúce, že e, dvor auditorov poukázali, poukázal na tieto otázky. Treba sa naozaj zamerať na vplyv tejto inštitúcie. Takže je to veľmi zaujímavé. čo by ste nám odporúčali, aj keď vás nevidím, žiaľ svieti mi slnko priamo do očí. Mm, ja som poctená vašou otázkou. Ja myslím, že pravidlá existujú. Treba ich rešpektovať. Deťom sa vštepuje, že keď niečo vyvedú, tak to treba napraviť aj dospelí by mali mať možnosť eh, si uvedomiť, že niečo spravili zle. Pri obťažovaní by inštitúcie mali mať eh, nejaké postupy k dispozícii to, čo je teraz pre parlamentných asistentov, sa mi zdá byť korektné, ale inštitúcia by sa nemala eh, za každú cenu brániť. Je to môj osobný názor, ale myslím, že by zvýšila svoj význam E, zvýšila by aj svoju reputáciu ako demokratická inštitúcia, teda eventuálne sankcionovať v prípade potreby Nemala by tu byť beztrestnosť. Teraz je tu postup, ktorý pri prípadoch obťažovania umožňuje uplatniť aj sankcie vo vzťahu s, poslancom, s poslancami. Neviem, prečo by malo byť tak ťažké uznať, že mm, problém existuje. Na to to zaráža prečo je tak problematické uznať, že mm, došlo k prípadu obťažovania. E, existuje to v malých a hlavne veľkých podnikoch. Prečo by to malo byť tak ťažké v kontexte inštitúcií? Nadmerná ochrana nie je určite riešením. Pani Ayala Sender. Hmm. Agradezco enormemente a las intervinientes eh, todos los elementos que nos han dado de, de información. Ďakujem rečníčke za všetky informácie, ktoré nám poskytla. Chcela som povedať len toľko, že asistenti sú niečím novým tu v parlamente. Predtým to všetko robili členské štáty, čiže je to akási akýsi proces e, oboznamovania sa, vzdelávania sa. Musíme začať uznávať obete, musíme e, zlepšovať prácu výborov. Je to čosi, čomu sme sa vlastne chceli venovať v tejto diskusii. A nehovorím to preto, že chcem chrániť alebo obhajovať e, administratívu. Hovoríme o individuálnych prípadoch, ktoré sa niekedy týkajú poslancov alebo iného personálu, iných zamestnancov. A ako vravím, je to proces učenia sa. V niektorých prípadoch môžeme čerpať zo skúsenosti a snažiť sa uplatňovať pravidla tak, aby sme vytvorili eh, prostredie dôvery, kultúru dôvery, čo tu niekedy ešte stále chýba. Práca asistentov je náročná a často v prípade nejakých sporov to vyzerá ako, ako rodinná hádka. Mňa tiež zaujíma oblasť prevencie v zmysle existujúcich pravidiel. Sú tu určité pravidlá a povinnosti, ktoré sa vzťahujú na poslancov a taktiež asistentov. Ja som totiž zažila už rôzne prípady obťažovania či už medzi kolegami, hm, nadriadeným, podriadeným, takže rôzne variácie takýchto sporov alebo obťažovania. A je našou povinnosťou sa s týmto poznám, problémom oboznámiť. <clears throat> Mám ešte jednu otázku ako medzinárodná organizácia. kde sa stretávame s rôznymi kultúrami, um, s ľuďmi z rôznych krajín, ktorí spolupracujú. Ako to súvisí s uznávaním obetí a vytvorením prostredia priateľskej spolupráce medzi kolegami. Videla som situácie, kedy sa jednotlivé útvary bránili, pretože na nich niekto útočil. Čo robiť? Čo možno ešte urobiť na tej administratívnej úrovni? otázka verejného sektoru, ktorý je predmetom obťažovania. Je to, je to veľmi ťažké a ja verím, že budeme schopní prijať nejaké nápravné opatrenia aj v tejto oblasti čo možno robiť e, v školení alebo odborné vzdelávanie. Ja sama som absolvovala rôzne školenia ako poslankyňa a pokiaľ ide o školenie na vzťahy medzi poslancami a asistentmi, myslím, že nikto z nás takéto niečo neabsolvoval. A dochádza k mnohým incidentom, z neznalosti, nevedomosti, nie je to vždy zámer. Dvor auditorov predložil niekoľko odporúčaní. Ale toto je komplexná otázka súvisí aj s inými problémami a my nemáme teraz dostatok času na to, aby sme toto všetko rozoberali. Ide o uznanie obete, ide o spôsoby, ako zapojiť tretiu stranu, neutrálnu stranu a malo by sa to stať e, súčasťou nejakého systematického e, postupu. Ďakujem. Tengo ganas de seguir en español. Porque... Rada by som pokračovala aj ja v španielčine, pretože všetko, čo ste povedali, je pravdou. Vieme si predstaviť rôzne mechanizmy, ktoré by nám pomohli predchádzať takýmto prípadom. Posledná vec, ktorú ste povedali, o zapojení tretích stran alebo tretích osôb. Toto je nevyhnutné. Niekto, kto nemá e, nič spoločné ani jednou zo strán v spore. Toto je veľmi dôležité. A tiež dôvernosť je veľmi dôležitá. Obeď e, musí mať možnosť s niekým hovoriť o svojej situácii ak sa cíti pod tlakom. A malo by sa tak stať už v tých skorých štádiách. Musíme sa uistiť, že existujú nástroje, mechanizmy, ktoré umožnia obetiam konať a riešiť problém hneď na začiatku moje skúsenosti ako mediátorky ma naučili, že e, dôvernosť a nezávislosť sú kľúčové aspekty pri riešení takýchto situácií. To nám umožní, aby sme ten problém mali pod kontrolou, aby sa nám nevymkol spod kontroly. Treba e, taktiež e, dohliadnúť na to, aby tu boli nejaké odradzajúce účinky. Musíme mať teda nejaký efektívny mechanizmus, ktorý e, odradí takýchto obťažovateľov. A teraz už dám slovo a priestor aj iným. Ďakujem. Oui, moi je, je pense qu'une tierce personne a, a vraiment tout son sens. Je... Myslím už som to v písomnej verzii povedala, že v internom e, štatúte ECOSOKu sa napríklad hovorí o možnosti obratiť sa na psychológa alebo e, sprostredkovateľa, zmierovateľa. Je tam teda vzdelávanie alebo teda školenie v zvládaní konfliktov, ale nie špecificky, pokiaľ ide o obťažovanie teda mal by to byť e, dôverný tretí e, sprostredkovateľ, tešiaci sa rovnakej dôvere zo strany žiadateľa i obvineného. Táto osoba e, nemá vytvárať kompromis, nemá dôjsť k kompromitovaniu, to znamená, nemá byť, nemá byť vymenovaný zamestnávateľom. Tu by strácal by vieryhodnotosť a jeho úlohu, kompetentnosť. Tieto výrazy by vlastne strátili svoj obsah. Merci, madame le président. Uh, oui, je voulais tout simplement uh, ajouter... Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička chcela som dodať, že aby sme mali skutočnú prevenciu, musíme ehm, oboznamovať pracovníkov, pretože sú tu eh, aj takí, ktorí trpia eh, nejakým eh, nátlakom, psychickým nátlakom a ani si to neuvedomujú. Musia vedieť, aké možnosti majú na riešenie tohto problému, čiže šírenie povedomia a taktiež vzdelávanie manažerov, riadiacich pracovníkov mm, musia sa naučiť seba kritike toto je otázka, ktorú by si vedúci pracovník mal klásť každý deň, či nevyvíja neadekvátny tlak na svojich podriedených. Ďakujem pekne. Myslím, že sme si vypočuli veľa užitočných pripomienok a názorom. Môžem ich len zhrnúť a zopakovať. Prevencia, vzdelávanie, komunikácia, e, učenie sa praxou, výmena osvedčených skúseností, dokonca aj medzi inštitúciami. Byť vodcom a taktiež učiť sa e, tým, že sledujeme našich e, e, lídrov. Toto všetko je kľúčové A všetci si to musíme uvedomovať, ak pracujeme s ľuďmi. Ľudia sú komplikované bytosti, nie vždy si uvedomujeme, aké dôsledky e, majú naše činy, naše činy alebo slova. Vždy teda musíme e, si v plnej miere uvedomovať e, tú ľudskú dimenziu v na pracovnom prostredí nestretávame sa vždy s, s perfektnými e, ľuďmi. Najkomplikovanejší sú tí, ktorí si vydržujú veľa času, veľa úsilia. Nemusíte uspieť s týmito ľuďmi, ale to úsilie a ten čas im musíte venovať. Takže je to tvrdá práca, ale <clears throat> je to dôležité v profesionálnom pracovnom prostredí. Naj sme v prostredí, kde ide o kultúrnu rozmanitosť, kde prostrednícom komunikácie si uvedomujeme, aké sú naše e, e, kvality. Čiže toto je kľúčové a v rámci prevencie sa musíme snažiť riešiť problémy skôr, než, čo najskôr ale ako záloha, v zálohe musíme mať určité e, definované postupy. Musia byť nezávislé, objektívne, aby im ľudia dôverovali, aby e, sa sami naučili, ako takéto postupy uplatňovať, vypočuť si e, jurisdikciu súdu a ísť ďalej, pretože len tak môžeme zistiť, o čom e, tá jurisprudencia je. Ďakujem. Äh, Ďakujem pekne. Uvedomujeme si to všetko. Mm, zdá sa mi, že sa už nikto nehlási o slovo. E, išlo o najdôležitejšie e, pripomienky. Myslím, že ťažko by som mohla povedať, že toto je jedna z najobľúbnejších tém v parlamente, ale je dôležité, aby sme sa aj systematicky venovali. a taktiež, aby sme prešli rôznymi otázkami, vyvodili závery a ponaučili sa z nich, aby sme rozhodli, čo treba meniť na postupoch, aby sme sa vyhli takým, takémuto zaobchádzaniu v budúcnosti v kultúrnom prostredí, najmä v prostredí, kde máme rôzne kultúry, politikov, ktorí konajú iným a rôznym spôsobom. Je to zaujímavé. Určite sú tu medzi nami aj takí, pre ktorých by sme sami nechceli pracovať. Takže chcem len povedať, že je to komplikovaná téma. Chcem vám poďakovať za to, že ste pomohli otvoriť túto tému. Pani Williams zrejme eh, vám eh, svoju otázku ešte napíšem, pošlem písomne, pretože nenašla som na ňu odpoveď. Môžeme si to teda písomne vysvetliť. Ale bolo by dobré, aby sme tú otázku, ktorá ma zaujíma, objasnili. Chcem povedať, že um, naša povesť, naša reputácia je pre nás veľmi dôležitá. Musíme zaujať teda takýto postoj, pretože v opačnom výbore, v prípade budeme kom, kom, kritizovaní výbormi, treba zohľadniť aj tú finančnú stránku aj v iných oblastiach práce vidím, aké je to ťažké presadiť práva, ktoré by mali byť samozrejmosťou, najmä ak e, ide o konanie pred súdom. Napríklad aj situácia v Luxemburgu je veľmi komplikovaná, ale to by mala byť tá e, posledná možnosť, ktorú by sme použili, ak vyčerpáme všetky ostatné možnosti. Ešte raz všetkým ďakujem. Ďakujem aj tlmočníkom, že sme mohli pokračovať trošku dlhšie. Ďakujem aj k svojim kolegom a e, poslancom a prajem vám pekný večer. Ďakujem ešte raz za podporu.